Začneme prosím, kolegovia. Ospravedlňujem sa za dnešné, dnešnú moju nes, e, neprítomnosť do poludnia. Pani Trupel ma zastúpila. Bola som e, na e, slávnosti e, v Berlíne, kde sme oslavovali 50. výročie e, Elizejskej dohody. Dokonca i bývam blízko francúzskej hranice a takisto som preto to z tohoto dôvodu prednášala, e, e, mala prejav dnes. E, Takisto si myslím, že som tu v správnej chvíli, pretože máme tu veľmi dôležitých hostí. Je to rok írskeho predsedníctva a je tu na vyriešenie mnoho problémov. Je tu nový program na vzdelávanie, ďalej pre kultúru, Európa občanov a takisto kultúry. A teraz prejdem do Nemčiny, aj keď ide o írske predsedníctvo. Nemyslím si, že e, vzhľadom na prítomnosť e, anglič, e, angličských hovoriacich, ja musím namáhať svoju biednu angličtinu. E, spájam s vašim predsedníctvom veľké nádeje, to čo, ste, to, čo sa v minulých mesiacoch zrealizovalo v tomto výbore, pokiaľ ide o zlepšenie návrhu komisie, že toto posunieme s vami ešte ďalej, že dospejeme k dobrému výsledku, pretože keď za vašeho predsedníctva nedospejeme k záveru, tak budeme mať naozaj problémy tieto programy e, rozbehnúť od roku 2014. A preto vám e, dôverujeme. Vieme, že v určitých oblastiach máte čiastkový všeobecný prístup, ktorý našťastie nie je e, koncom všetkých vecí. Určite sa dá o ňom rokovať, tak ako aj my sme ochotní rokovať o našich e, hlasovaniach. Ale len do tej miery teda, že to nebude e, ohrozovať užívateľskú e, manipulovateľnosť tých programov pre, pre, uživ, pre tých, ktorí benefitujú z týchto programov. Viete, že tento rok prvýkrát hovoríme i o programe pre šport, ktorý však bude zakomponovaný do veľkého celostného kultúrneho programu. A teším sa teda, že minimálne tu máme dvoch ministrov v tejto e, veci. Tretí minister sa z rodinných dôvodov ospravedlnil. Máme tu teda pána ministra pre kultúru. To je pán minister Duf, neviem, či je to správne, ktoré, ktorý je správny výraz pre ministra Sú tu páni e, Denihen a pán Ring. Takže najprv začneme slovami pána e, Denihena, ministra e, pre umenie, e, kultúrne dedictvo a Geltach, e, čo je pekné slovo, neviem, čo to je. Potom je tu pán e, Michel Ring, štátny tajomník pre šport. Máte teraz slovo, pán e, Denihen, nech sa páči pani Tak i celému výboru chcem poďakovať za túto príležitosť načetnúť kľúčové priority a e, Írska v oblasti kultúry za počas svojho predsedníctva. Takisto e, sú tu moji kolegovia e, z ministerstva pána Ring, Ringa i z môjho ministerstva E, na úvod by som chcel povedať, že umenie vždy bolo e, integrálnou súčasťou írskeho života a prostredníctvom našeho programu Kultúra spája, Culture Connects, e, chceme sa zamerať na silu a diverzitu kultúry Írsku i v Európe a tiež chceme ilustrovať zdieľanú povahu našich kultúrnych skúseností. Budeme sa snažiť zapájať írskych umelcov doma v Európe a mimo. Takisto európsky umelci budú prichádzať do Írska, aby mohli kreatívne spolupracovať, aby obohatili naše úvahy o Európe a špecifickejšie potom Európskej únii e, v e, roku 2013 pri 40. výročí našeho vstupu do EÚ v roku 1973 obohacujúc kultúrne prepojenia a súčasne rešpektujúc kultúrnu diverzitu a posilňujúc ekonomickú úlohu kultúry a kreatívnych oblastí, e, musí byť e, v centre toho, čo chceme dosiahnuť v budúcich rokoch. Naša kľúčová priorita bude zamerať sa na, legislati- e, na dva legislatívne návrhy. Návrh Creative Europe 2014 až 2020 a Europe for Citizens, Európa pre občanov 2014 až 2020, ktoré boli v centre e, práce našich predchodcov, predsedov, e, predsedníctiev dánskeho a cíperského. E, uvedomujem si, že rada momentálne zvážuje svoju reakciu na správy, ktoré ste prijali koncom minulého roka a reagujúc na návrhy komisie. Vychádzajúc z toho, že tieto diskusie pokračujú a Rada musí e, dosiahnuť názor. E, nebudem hovoriť do, o tejto veci do hĺbky. Uvedomujem si však, že hoci je tu veľa závažných tém, ktoré treba ešte doladiť a zmieriť, e, som presvedčený, že uspokojivo ich v budúcich mesiacoch vyriešime. V novembri rada dosiahla čiastočnú dohodu, pokiaľ ide o program Kreatívna Európa ide o pokrytie e, dôležitých predpisov týkajúcich sa e, nástroja záručného, ktorý má dva ciele. Ujakčiť prístup e, pre kultúru a kreatívny sektor, pokiaľ ide o financovanie vo výške asi 1 miliardy. Tiež ovplyvniť postupy v bankovom a finančnom sektore, pokiaľ ide o posudzovanie rizik v kultúrnom a kreatívnom sektore sú to dôležité ciele, ak si uvedomujeme, aký výrazný dopad na kultúru a kreatívne sektory tieto oblasti majú. E, som presvedčený, že potrebujeme zabezpečiť dostatočné financovanie pre viacročný finančný rámec, aby sme mohli napredovať vpred. E, vy ste minulý december hlasovali vo výbore o správe v tejto veci a e, rada a výbor má očividne rovnaké obavy. Chceme nový program, Chceme e, vyhovieť potrebám e, našich kreatívnych sektorov, chceme reagovať e, na potreby aktérov, či už sú malí alebo veľkí, ziskoví či neziskoví, či operajú, operujú v kultúrnom alebo kreatívnom sektore. Myslím si, že tento pre- program je riadený rovnakými princípmi. Sú to princípy následovné. Podpora kultúry a kreativity, zabezpečenie kultúrnej a lingvistickej rozmanitosti, zapájanie e, širšej európskej verejnosti a vytváranie dobrých podmienok pre kultúrne a kreatívne e, podniky, aby mohli rásť, rásť e, vytvárať pracovné miesta a byť konkurencieschopné na európskej i medzinárodnej scéne. Napriek rozdielom, ktoré existujú medzi pozíciou rady a parlamentu, som presvedčený, že spoločne nájdeme riešenia. Tieto riešenia zabezpečia, že program bude prijatý včas, pre naše kultúrne e, a tvorivé oblasti, aby mohli, začať, e, mať, aby mohli mať úžitok z týchto prostriedkov od začiatku roku 2014. Čo najrychlejšie vyjasnenie financovania programu je preto kriticky dôležité a dúfajme, že pozitívne vzi, e, dopadne práve na blížiacom sa stretnutí Európskej rady budúci mesiac. Írske predsedníctvo si myslí, že Európa pre občanov je jeden z najdôležitejších návrhov tento návrh má možnosť a potenciál e, priniesť Európu bližšie občanom v dnešnej Európe. Írsky premiér e, pán Kenny e, nedávno povedal, že verí v Európu a, verí, a vie, že Európa je na kryžovatke. Napriek navrhovanému rozpočtu na 7 rokov vo výške len 229 e, miliónov eur. Je to program, ktorý sa snaží obohatiť občianskú účasť na európskej úrovni a, posudniť, pos, e, a posilniť ju. Írske predsedníctvo samozrejme si uvedomuje e, ďalšie technické problémy, kde je dôležité aj súhlas parlamentu v niektorých členských krajinách, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Česká republika napríklad. Írske predsedníctvo víta správu pána Takulu, ktorého som náhodou dnes aj ráno stretol, ktorý, ktorého, ktorú tento výbor pri, prijal v novembri. Uvedomujem si, aké máte ťažkosti pri navrhovaní právneho základu pre tento materiál. Správa pána Takulu navrhuje, že ak, pokiaľ ide o obsah, nie sú tu základné problémy alebo rozdiely med, me, medzi návrhom rady a parlamentu. V mnohých prípadoch rada a parlament zdá sa, že majú rovnaké obavy. Dúfam, že rozdiely medzi našimi e, inštitúciami, pokiaľ ide o právny základ, e, nezabránia tomu, že by sme dosiahli e, dohodu v tomto dôležitom, symbolicky dôležitom návrhu pre našich občanov. Ďalšie priority našeho predsedníctva sú pokročiť v návrhu komisie, pokiaľ ide o európske hlavné mesta kultúry na roky 20, 2020 až 2033 a preskúmať tiež otázku kultúry ako e, mekej sily vo e, externých vzťahoch. E, oslavovanie kultúry naprieč mestami v Európe, už táto myšlienka má viac ako 25 rokov. Odvtedy sa zmenilo mnoho vecí medziministerská udalosť, e, stred schôdzka sa e, stala e, činnosťou Európskej únie. Potom je tu skupina expertov, ktorá vyberá mesta a monitoruje hlavné mesta kultúry a postupne sa posilnili a špecifikovali kritéria. Od rozšírenia v roku 2004 mesta z dvoch členských krajín vždy, každý rok hostia túto udalosť. Čo sa nezmenilo? je to, že oslavujeme naďalej bohatosť a e, rozmanitosť našich kultúr a snažíme sa spájať Európánov v súvislosti s e, inovatívnym a vzrušujúcim programom. Rada víta návrh komisie, ktorý stavia na pozitívnych častiach terajšieho systému a pokúša sa, pokúša sa zároveň e, zlepšiť meké, pardon, slabé body hlavné oblasti e, obáv členských krajín e, boli pomenované. Sú to hlavne určité aspekty nových kritérií, ktoré boli e, všeobecne prijaté pozitívne, složenie poroty, otváranie programu kandidátským a potenciálne kandidátským krajinám, vymenovanie európskych hlavných miest kultúry a timing, načasovanie a, a odovzdávanie a, ceny Melina Mercury. Rada momentálne uvažuje o otázkach, ktoré e, boli zdrojom obáv a chce urobiť zmeny v svojom návrhu. Tiež si uvedomujem, že spravodajca, pán Skúria a tieňoví spravodajcovia tiež e, pripravujú svoje správy ako reakcie na úvahy vášho výboru. Irské predsedníctvo sa teší na spoluprácu s Európskym parlamentom v budúcich mesiacoch s cieľom zabezpečiť včasné prijatie tohoto návrhu. Včasné prijatie návrhu e, je určite v záujme Írska, vzhľadom na to, že e, v roku 2020 e, v prvom roku nového programu je práve Írsko hostiteľom takéhoto mest, Európskeho hlavného mesta kultúry. Pokiaľ ide o mm, ďalšiu oblasť, ktorá vás veľmi zaujíma, to sú medzinárodné vzťahy, írske predsedníctvo považuje kultúru za dôležitú mekú silu, soft power, pre Európsku eh, úniu, diplomáciu a jej členské krajiny v kontexte zahraničných vzťahov a verejnej diplomácie. Na úrovni Európskej úrovne eh, Európskej únie kultúra vždy bola uznávaná ako sektor spolupráce s rozvojivými a eh, rozvinutými krajinami. Kultúra môže pomôcť lepšiemu chápaniu hodnôt Európskej únie, hodnoty, princípy e, a tiež môže podporiť vzájomné chápanie s partnerskými krajinami. V posledných rokoch e, tu boli výzvy vytvoriť strategickú víziu kultúry vo e, vonkajších vzťahov a narastali. Uvedomujem si výbornú kvalitu správy v tejto, k tejto téme z marca 2011. Írske predsedníctvo zvažuje politickú rozpravu v Rade o použití kultúry ako mekej politickej opcie vo vonkajších vzťahoch EÚ s krajinami ako je Čína. Takisto e, by som chcel dodať, že v Číne som bol nedávno a e, veľmi dobré reakcie som počul práve od ministra kultúry Číny e, vo vzťahu s naš- teda v súvislosti s našimi vzťahmi. Takisto pred e, troma týždňami Eh, ďalšia vysoko postavená návšteva a čínska strana určite chce, chce reagovať. Veľmi pozitívna teda všeobecne reakcia zo strany Číny. Eh, veľa sa uvažovalo na pôde rady a komisie, pokiaľ ide o správu o stratégiu eh, pre kultúrne vzťahy medzi Čínou a Európskou úniou. E, získali sme tiež skúsenosti počas roku e, medzikultúrneho dialógu EU-Čína, e, ktorý práve skončil. Chceli by sme diskutovať o súbore všeobecných princípov, ktoré by mohli byť určitým milníkom pre naše akcie v tejto oblasti. Írske predsedníctvo víta iniciatívu komisie spustiť verejné konzultačné postupy, pokiaľ ide o Connected TV v blízkej budúcnosti. Viacerí, viacerí európsky občania sú, čoraz viac európskych občanov sa na, pripája smartfónmi, tabletmi a inými e, prostriedkami a, e, a hľadajú atraktívny obsah e, v Spojených štátoch a v, ča- v niektorých členských krajinách televízne vysielanie na internete už bolo spustené. Je len otázkou, kedy Connected TV bude realitou Írske predsedníctvo e, si myslí, že toto je veľmi dôležitá otázka, ktorá má veľké dopady sociálne, ekonomické a kultúrne. Vítame váš záujem, váš, za vášho výboru a osobitne iniciatívu pani Kamervertovej, pozerajúca na výzvy spojené s Connected TV. Tešíme sa na spoluprácu s Európskym parlamentom a komisiou v týchto otázkach Viem, že Pat Rabbit z nášho kabinetu sa momentálne pozerá na možnosti, ako môže reagovať jeské predsedníctvo. Chcem poďakovať vám, pani Paková, opätovne za možnosť naznačiť naše hlavné priority. Írsko sa teší e, na prácu v rámci e, spolupráce s vašim výborom počas predsedníctva. Chceme mať včasné dohody k dôležitým legislatívnym návrhom. Chcem tiež povedať, že tu vidíte program, ktoré, ktorý sa týka podujatí tu v Bruseli, ktoré sú určite veľmi zaujímavé, zaujímavé e, výkony a predstavenia toho najlepšieho, čo môžu ponúknuť írske talenty. Takže naozaj e, pozrite si na e, naše výkony Viem, že e, i v máji minulého roku, keď sme poskytli e, po, po kultúrny program, bol veľký, veľký záujem spoločne s pani Pak. Sme ho videli, takže teším sa, e, že spoločne sme vo veľmi dobrých rukách. Ďakujem. So Ďakujem pekne, pán minister. Dovolte mi len pripomenúť, predtým ako si pozrieme do programu, potrebujeme sa poobzrieť okolo seba len tu v parlamente. a vidím nádherné obrazy, ktoré sú jednoznačne írskeho pôvodu, ktorý tu zdobia e, steny, to je vždy e, tak, že keď sa mení predsedníctvo, tak sa mení aj výstava e, umenia, takže vidíme okolo seba írske umenie, írske umelecké predmety, takže trošku írskeho takého, také atmosféry máme. Takže na teraz e, pán Michal Ring, minister pre šport. Pán štátny tajomník pre šport. Máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobré popoludne, vážení členovia Európskeho parlamentu. Som rád, že tu môžem dnes medzi vami vystúpiť na Eh, vašom výbore a prezentovať priority írskeho predsedníctva v tejto oblasti na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Ako viete, Írsko je prvou krajinou eh, tri, predsedníckého tria a eh, celkový odkaz je, je o opätovnom nastolení dôvery pri, podpory, pri podpore zamestnanosti. My sme športový národ a ako preberáme 7 krát predsedníctvo, tak dúfame, že táto tradícia spoločne so skúsenosťami prispeje k úspešnému predsedníctvu v oblasti športu. Ja som mal možnosť sa s niektorými z vás už stretnúť. Diskutovali sme o otázkach športu a budem sa tešiť na diskusiu dnes a chcem uznať vynikajúci príspevok parlamentu v oblasti športu, vrátane a teším sa teda na našu ďalšiu spoluprácu. Um, v, súčasnom, v súčasnej ekonomickej klíme je veľmi dôležité uznať dôležitosť športu pre ekonomický a sociálny rozvoj na národnej aj európskej úrovni. Ehm, šport zohráva dôležitú úlohu pre, v, pre našich občanov a z pohľadu zdravia má šport obrovský prínos. Je dôležité, aby sa aby, sa, aby, aby teda sme sa zúčastňovali športu a treba zabezpečiť aj um, súťaženie, ktoré naozaj môže pomôcť aj v morálke. Športovci sú, predstavujú model pre našu mládež. Dôležitá je aj integrita športu. Pokiaľ ide Vieme, že sa stávajú aj prípady a my naozaj musíme zabezpečiť to, aby základné myšlienky boli zachované a sú dôkazy, že šport naozaj významným spôsobom prispieva k európskej ekonomike a že je dôležitým driverom e, rozvoja. Pomáha aj rozvoju, rozvoju so, rozvoju sociálneho rozvoja a e, uznávame, že politika športu je záležitou členských štátov, ale nová e, členské štáty majú možnosť e, spoločne spolupracovať, aby riešili otázky spoločného záujmu, aby si vymieňali um, najlepšie skúsenosti. Zároveň nám to umožňuje hovoriť jedným hlasom na medzinárodnej úrovni, najmä v oblastiach ako boj proti dopingu. Doping je um, oblasťou, ktor ktorá ma veľmi trápi. A ak budeme pracovať spolu, tak môžeme lepšie chrániť športovú integritu, môžeme bojovať proti podvodom na všetkých úrovniach, môžeme podporovať zdravý šport pre všetkých pokiaľ ide o priority v oblasti športu, írske predsedníctvo chce zabezpečiť implementáciu prvého programu v oblasti športu a chce spolupracovať s členskými štátmi, s komisiou a s parlamentom. Samozrejme, tešíme sa na vašu podporu. Naše, na, naše priority sú e, riešenie financovania športu a ochrana a zabezpečenie integrity športu. Parlament uznal parlament uznal dôležitosť duálnych e, kariér a toto je aj prioritou pre naše predsedníctvo. Tí, ktorí pracujú v športe, často čelia výzvam, keď kombinujú svoju kariéru v športe s, iným, s inou pracovnou kariérou. Šport si vyžaduje intenzívny tréning a naozaj môže byť niekedy ťažké to, sko- to skombinovať s pracovnými záväzkami a so vzdelávaním. Často títo ľudia majú problémy aj s tým, keď skončia športovú kariéru a prechádzajú na inú kariéru. Um, naozaj, uh, naozaj nechceme, aby, aby si museli vyberať. Chceme, aby mohlo byť toto skombinované. Uh, Európska únia môže ponúknuť e, doratočnú hodnotu s tým, že sa podporia programy na duálnu kariéru a chceme naplniť to aj ciele stratégie do roku 2020 a samozrejme udržíme si talentovaných športovcov v systéme športu aj potom, čo skončia kariéru. Expertná skupina na vzdelávanie vila usmernenia v tejto oblasti a tam, tam sa nachádzajú kroky a odporúčania, ako ďalej v tejto oblasti. Írske predsedníctvo pripraví závery rady k dual carries, teda k duálnej kariére a tieto závery budú predstavené na rade v máji. Um, Chceme sa ďalej sústreďovať na hospodársky prínos športu a financovanie športu. Táto téma sa bude vynúť aj ďalšími predsedníctvami, teda počas celého nášho predsedníckého tria. Nedávno bolo vydaných zo pár štúdií k tejto téme. Pridaná hodnota športu EÚ je 173 miliárd e, eur. Vyše troch miliónov ľudí v EÚ pracuje v športe a to tvorí zhruba 2,12 celkovej európskej zamestnanosti. Napriek tomu, že e, hospodárska kríza má vplyv na verejné výdavky e, aj na šport. My sa budeme venovať financovaniu a 7. a 8. marca sa v Dubline zídu riaditelia pre športovú problematiku a 17. mája sa bude o tomto diskutovať aj na rade. Experná, expertná skupina k udržateľnému financovaniu v, šport, v športe hovorila o mechanizmoch tejto oblasti. My chceme zabezpečiť, aby táto, aby táto otázka vydlaždila cestu pre nadchádzajúce predsedníctva, ktoré sa budú ďalej tejto téme venovať. Chceme, venovať otáz, otáz, chceme sa venovať otázkam ako napríklad hospodársky dopad športu, ako, akým spôsobom sa šport financuje a chceme riešiť aj niektoré finančné výzvy, ktorým e, čelí športová oblasť. Chceme napríklad riešiť aj to, ako členské štáty a medzinárodné organizácie um, posilňujú mechanizmy finančnej solidarity v športe. Chceme riešiť aj udržateľnosť financovania športu a, a ako je to dôležité v súčasnej politickej ekonomickej klíme. Írske predsedníctvo naozaj chce na toto poukázať. Veľká výzva, pre ktorou šport čelí, je e, in integrita, ktorú spôsobuje často neúprimnosť alebo neúprimnú. Všetci s tým súhlasíme a bude dôležité, aby sme sa na to zamerali. Veľmi úzko budeme sledovať všetky, všetky kroky, pokiaľ ide o dohadovanie futbalových zápasov a chceme vypracovať aj závery a chceme udeliť komisii chceme komisii udeliť mandát, pokiaľ ide o možný európsky dohovor o zabraňovaniu, e, dohadovaniu e, futbalových zápasov. Budeme sa, budeme sa snažiť eliminovať takéto javy zo športu a to čo najskôr. Ako predsedníctvo sa chceme pripraviť na piatú konferenciu e, vyššie postavených úradníkov, ktorí sú zodpovední za telesnú výchovu a šport, ktorá sa bude konať v máji v Berlíne. Kľúčovou témou konferencie je zachovanie integrity v športe. Je dôležité, aby bol šport chránený pred dopingom, pretože to ide proti samotným princípom fair play. E, doping e, kompromituje princípy e, rovnakej súťaže a môže odradiť mladých ľudí od toho, aby sa zúčastňovali na podujatiach. Doping, doping je aj hrozbou pre zdravie a môže mať nepriaznivé dlhodobé účinky na zdravie. Každý, kto používa doping, by mal byť potrestaný. Nezabúdajme aj na zdravotné riziko viete, že agentúra, antidopingová agentúra práce v roku 1999 a bojuje odvtedy proti dopingu v športe. E, je tu dokument, ktorý nastavuje rámec, ako harmonizovať pravidlá a ehm, nariadenia v tomto smere. Európa má silný hlas v oblasti antidopingu a to možno dosiahnuť len tým, že sa budeme ešte lepšie koordinovať a že budeme riešiť spoločné obavy a že budeme postupovať spoločne. Pokiaľ ide o zastúpenie členských štátov v, v sa, sa zmenili od, od roku 2013, teda v tejto nadácii a samozrejme malo byť za, malo, Írsko bude zastupovať v, v nadácii Water Fountain nadchádzajúce dve krajiny a ja sa teším, že prinesiem aj skúsenosti, ktoré my máme a že sa nám spoločne podarí bojovať proti dopingu v športe. Veľmi dôležité je e, koordinovať naše pozície a e, na zasadnutí rady tejto nadácie bude toto odprezentované 12. a 13. mája. Budú sa tam riešiť aj súvisiace medzinárodné štandardy, pretože sú tam stále záležitosti, ktoré sú nedoriešené a ktoré, na ktorých treba ďalej pracovať. My budeme pracovať so všetkými aktérmi a pokúsime sa hľadať riešenia týchto víziev, ktoré by boli akceptovateľné pre všetky strany. Kľúčový cieľ nášho predsedníctva bude dopracovať sa k dohode s Európskym parlamentom pokiaľ ide o návrhy na integrovaný program v oblasti vzdelávania športu a mládeže. Erasmus pre všetkých, kolega, minister pre vzdelávanie, povedie túto prácu a dnes po obede ešte pred vás predstúpi. Na nedávnej rade veľká časť členských štátov podporila založenie eh, založenie Eureka Šport, cieľom ktorého bude vybudovanie zdravého prostredia Ide o návrh, vďaka ktorému budeme môcť e, motivovať ľudí, ktorí sa v súčasnosti nevenujú športu a bude jednoduché sa do programu zapojiť a určite bude apelovať na všetkých bez ohľadu na vek. Nuž a na záver, rok 2013 je rok Európy pre občanov a naozaj aj šport k tomu prispeje a najmä dúfam, že počas nášho predsedníctva bude šport naďalej prekvitať a že budeme naďalej podporovať všetky nástroje a že sa dopracujeme k zdarnému cieľu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán štátny tajomník, máme teraz ešte čas, aby sme si vymenili názory k tomu, čo tu odznelo. Ja dúfam, že sa prihlásite do diskusie. Pán Logogat ako prvý, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Ja vám ďakujem za tieto prezentácie, boli jasné a obsažné. A mám dve otázky na pána Ringa. Poprvé, ide o ten match fixing, o to dohadovanie zápasov. Určite viete, že my už pracujeme na tejto téme a mm, bude, ešte tá práca samozrejme bude pokračovať vo väčšej miere a je jasné, že v tejto oblasti panujú závažné problémy. Bolo vypočutie pred Vianocami, kde nám experti uviedli, ehm, čo vlastne je v stávke. Ja sa chcem spýtať, keďže ste tak zapalisto rozprávali o boji proti dopingu, chcem sa spýtať, že či zaujmete podobnú pozíciu proti korupcii a tomu match fixingu v športe. Zdá sa, že naozaj je to obrovský problém a ak zaujmete takúto tvrdú pozíciu, ako by Rada a parlament mohli spolupracovať na nejakých praktických riešeniach. A ja viem, že máme európsky dohovor, ale možno, že po praktickej stránke existujú nejaké plány na konkrétne kroky, takže v zásade to je moja otázka. Ďakujem veľmi pekne. Áno, srdečná vďaka. Pán minister, za vaše prednesené slova. Myslím si, že sme si veľmi radi vypočuli, pán minister Dinihan, že sa eh, chcete zasadzovať za program občanky a občania Európy a že naše návrhy, ktoré sme my ako parlament predložili, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú sporný iný právny základ, že sa im budete venovať a ich zohľadníte. A ja si myslím, že keď sa na konci dnešného dňa skutočne dostaneme tam, že budeme mať spoločný a dobrý e, program, tak si myslím, že ten spor o právnom základe nebudem rozhodujúci a preto si myslím, že sme vám veľmi vďační, že sa chcete zasadiť za tento program. Chcela by som povedať ešte jednu vetu k e, oblasti športu. Pán minister Ring, vy viete, že my v parlamente sme si zapísali na zástavy pre všetkým e, dostať dopredu e, dvojité vzdelávanie a E, tu bola správa z parlamentu, kde sme hovorili, že musíme sa postarať o to, aby profesionálni športovci neboli dobrí len v športe, ale aby mali aj riadne, e, e, riadne vzdelanie, či akademické, alebo iné. Ale tu sme konfrontovaní s problémami, že máme síce dobré idei, ale nemáme žiaľ vždy priamo legislatívnu kompetenciu, takže je to síce chvalihodné, že vy tu chcete byť činní a chcete tu pracovať v tejto oblasti a že to prípadne pri spôsobením právnych predpisov alebo harmonizáciou predpisov v českých štátoch. Nemyslíme si, že to bude ľahká úloha, preto je moja otázka. Viete si predstaviť, že by ste v rade pôsobili tým smerom, že by členské štáty v tejto oblasti e, sa sami zaviazali e, práve e, k podpore toho duálneho vzdelávania pre športovcov. Ja si myslím, že je množstvo členských štátov, ktoré môžu ísť e, dobrým príkladom. Máme tu príklady dobrej praxe, ktoré sa dajú aplikovať a pokiaľ by, si, by sa členské štáty dobrovoľne k tomuto zaviazali, že v tejto oblasti urobia viac a prípadne by dokonca urobili nejaké legislatívne akty na, na, na národnej úrovni, tak my by sme na európskej úrovni mohli uh, urobiť takisto trochu viac a bol by to obrovský krok dopredu tým smárim, sme, e, správnym smerom. Takže vedeli by ste si to predstaviť, že by ste pôsobili teda na členské štáty, aby sa sami dobrovoľne zaviazali k tomu, že to podporia. Ďakujem, pán kolega Fontana. Ďakujem, pán pred, pani predsednička. E, zriečná vďaka tiež e, mojim kolegom, e, sriečná vďaka irským ministerom za to, že prišli. A my sme veľmi vďační, že ste nám takto rozsiahlo načrtli vaše priority. Musím povedať, že absolútne súhlasím s mojou predrečníčkou, predovšetkým e, v oblasti športu a vzdelávania mladých ľudí musíme e, síce športovať, ale tí, ktorí športujú, musia mať tiež možnosť ďalej sa vzdelávať. Žiaľ, nie vždy je tomu tak. E, z legislatívnej stránky tu máme len málo možností na to pôsobiť a musím ale povedať, že vy ste takisto hovorili o dopingu a o tom, o tých um, dohodnutých výsledkoch športových stretnutí. To sú veľmi negatívne aspekty, musíme s nimi bojovať a tu by som rád od vás vedel, čo konkrétne by sa na tomto poli dalo urobiť. Pretože špeciálne s ohľadom na dohodnuté stretnutia, dohodnuté výsledky. Vieme, že práve takéto dohovory idú cez hranice, cez národné hranice členských štátov EÚ. Potom ešte konkrétne dva body. A to je zachovanie, zachovanie kultúrnej, jazykovej, viac rozmanitosti, vy ste o tom hovorili, to som privítal, my sme takisto e, za to zodpovední, to v našej kompetencii a práve dnes do poludnia sme hovorili o iniciatíve, e, ktorá sa týkala jazykových e, menšín. Ale tu tiež nemáme konkrétne kompetencie, ale nakoľko táto téma je veľmi dôležitá, bolo by potrebné tu niečo urobiť, pretože každý jazyk odpoveda nejakej kultúre a strátiť jazyk, aj keď je to menšinový jazyk, znamená to, že strácame kúsok európskej kultúry. A posledný bod, jeden z najdôležitejších problémov aj v mladosti, e, aj u mládeže je, že sa čím ďalej tým menej číta. A teraz mám otázku, či mienite nejakým spôsobom pôsobiť tým smerom, že mladí ľudia budú viac čítať, čítať viac kníh. Môže sa to urobiť v rámci nejakých nových technológií napríklad. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste medzi nami privítali našich kolegov, priateľov z Írska, Hovorili, hovorili ste často o očakávaniach od írskeho predsedníctva a ja som si teraz istý, že naši ministri sa určite, určite vynaložia maximálne úsilie, aby zrealizovali tieto ciele. Chcem povedať, že nejde len o slova. Musím povedať, že celé, celé roky sme v Írsku sme v Írsku sa zápalisto venovali otázka mládeže a športu. E, pán minister Denihen hovoril o dôležitosti programu Creative Europe a my samozrejme chceme získať čo najväčšie možné financovanie múdroste uviedli, že tu hovoríme o tvorbe pracovných miest a že je to vynikajúca príležitosť vytvoriť pracovné miesta a že v tom tkvejú aj kultúrne výhody v tomto programe. Um, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, um, chcem sa spýtať, že ako vidíte teda financovanie Creative Europe a čo by sme možno mohli urobiť na to, aby sme sa, zabez, aby sme sa ubezpečili, že tento program bude primerane financovaný. No a po druhé, pán štátny tajomník Ring eh, hovoril o zaujímavých témach, ktoré sú veľmi relevantné. Diskutovali sme o nich niekoľkokrát a samozrejme pri Lisabonsk- s Lisabonskou zmluvou teraz máme program pre šport, ktorý bude financovaný, financovaný a jedna, jedna z oblastí, na ktorú sme ja i kolegovia poukazovali, je, ehm, je hodnota športovania e, ľudí a naozaj treba na tomto ďalej pracovať a a ja by som sa chcel spýtať, že aké opatrenia podľa neho by sme mohli prijať, aby sme zabezpečili financovanie toho tzv. grassroots sports, teda toho e, športovania a E, takže ešte raz ja vítam medzi nami ministrov a veľmi, veľmi sa teším na spoluprácu počas nadchádzajúcich mesiacov. Ďakujem. E, Teraz pani Kosta, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Srdečná vďaka tiež e, ministrom za predstavenie ich programov. No a v kam sme už mali možnosť stretnúť sa s pánom ministrom pre kultúru. A je veľmi dobré opätovne ho tu vidieť, pretože je dobré, že mierské eh, predsedníctvo, mierské predsedníctvo eh, predstavuje kultúra šport a kultúrne dedičstvo prioritu. Ehm, My samozrejme eh, sa chceme odkazať na integratívny vývoj ako, eh, ako jeden aspekt ekonomického rozvoja Európy. Creative Europe je také moto aj pre komisiu, aj pre radu a ja by som si želala, aby sme sa tu dohodli. Samozrejme, s tým, že zohľadníme politickú syntézu aj v kultúrnom výbre pre kultúru. A to je niečo, o čom pán minister predtým hovoril. Myslím si, že je potrebné, aby sme intenzívne vymenili svoje názory. Tak tu máme správu a ja som zohľadnila v mojej správe e, mnohé aspekty Také čiastkové dohody z mája minulého roku, ktoré sa dohodli na Rade ministrov. Niekoľko z nich sa odrazilo aj v tej mojej správe. Ja, si, ja dúfam teda, že dospeme k, dobrému, k dobrej dohode. Ja samozrejme chcem, aby sme mali ďalšiu možnosť na výmenu skúseností v rámci inštitúcií. Samozrejme chceme vypracovať rámcový program, ale chceme, aby sa diferencovala medzi kultúrou, kultúrnym dedičstvom a podporou charitatívnych organizácií. E, tu by sme mali e, silnejšie diferencovať e, aj podiel na trhu. Takže rámcový program možno v dvoch častiach, pričom nesmieme zabudnúť na médiá a kultúru. Ale pri horizontálnom sektore to, ten si chceme ponechať. Teraz téma governance. My samozrejme chceme, aby uh, Parlament zohrával, zohrával dôležitú úlohu práve pri prekladaní návrhov komisie a takisto aj zásadnú úlohu pri delegovaných právnych aktoch. Tretí bod. Um, udržanie um, rozpočtových prostriedkov pre kreatívnu Európu. To je veľmi dôležité. Nie je to vždy ľahké. Um, my sme stále bojovali za posledných 7 rokov a my predsa nemôžeme pripustiť, aby kultúra a kreativita trpeli, pretože kultúra a kreativita budú čím ďalej tým dôležitejšie aj pre spotrebiteľov. A preto uh, si myslím, že je dôležité, aby sme vedeli veľmi presne, ako vy, uh, čo si vy o tom myslíte a možno by sme sa mali dohodnúť nad, uh, na, na modalitách. Um, um, dôležité sú tiež tie nové návrhy týkajúce sa grantov. Vy ste tiež hovorili o možnosti poskytnutia miliardy eur. Ja by som si to veľmi želala, len toto je prepojené s ďalšími podmienkami. Len tento nástroj by mal byť prípustný, mal by byť efektívny a dôležité je, aby tie finančné nástroje uh, mali väčšie kapacity projekty, aby aj priemyselná sféra investovala do kultúry a podporovala kultúru. Ja si myslím a dúfam, že bude, e, dosiahneme veľmi dobrý, dobrú dohodu a to nie v ďalekej budúcnosti. Pán Beka. Ďakujem pani predsednička, vážení e, pani ministri. Ja chcem vychádzať z toho, že my všetci, ktorí tu sedíme, že my všetci sme si vedomi toho, aký význam má, majú tieto úspešné európske programy, napríklad predchádzajúce eh, pro, špe, predchádzajúci program celoživotné vzdelávanie, potom Erasmus, Comenius a tak ďalej a tak ďalej. A len vďaka týmto veľmi aktívnym iniciatívam aj tohto výboru eh, sa Pán e, Peker prerušuje e, pani predsednička, my teraz hovoríme o Creative Europe, Citizenship a šport. E, to ostatné bude v ďalšom kole. Dobre, tým pádom budem vystupovať v budúcom kole. Ďakujem. Pani Skuria. Pán Skuria. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička. Budem veľmi stručný. Najskôr sa chcem poďakovať srdečne prítomným ministrom, e, ktorí nám e, náčrtli, ako bude zrejme vyzerať e, ich pracovná agenda za, v budúcom pol roku, ale ja by som rád vedel, či si v rámci svojej kompetencie, či sú v rámci svojej kompetencie ochotní dať k dispozícii viac finančných prostriedkov viac prostriedkov zo strany Európskej únie na tie témy, o ktorých teraz dnes popoludní hovoríme. My žijeme v dobách eh, veľmi úsporných, nie je dostatok eh, finančných prostriedkov a preto by som rád vedel, či by sa možno, a snad je to aj poprvýkrát na úrovni spoločenstva, či budú nejaké nástroje a prostriedky, ktoré by chránili tieto programy, o ktorých hovoríme, samozrejme aj s intervenciou súkromnej sféry. Mm, aj vďaka určitým mecenom. My sme si dnes vypočuli množstvo dobrých nápadov, momentálne pracujeme na tom, aby sa Eh, športové programy, kultúrne ponuky a ponuky eh, ďalších športových kultúrnych možností vylepšili, ale pokiaľ budeme myslieť a zohľadňovať len ekonomické aspekty, tak sa ďaleko nedostaneme. By som chcel od vás vedieť, či môže irské predsedníctvo byť našim spojencom v rade, pretože ide aj o to, aby sa eh, tie ekonomické podmienky rozvíjali ďalej, aby sa na nich pracovalo a aby e, sa tie podmienky, ktoré nie sú také príliš vhodné, aby sa zlepšilo. Či teda bude sa môcť navýšiť takýto rozpočet? Ja dúfam, že na kultúra a na šport sadíte ako na skutočné zdroje kreatívnej Európy. Ďakujem, teraz majú pani ministri možnosť odpovedať. Nech sa páči, kto začne. Pán Ringe. Thank you very much. Ďakujem. Veľmi dobré otázky. Pán Lokegaard i ďalší hovorili o dôležitých otázkach. Majú pravdu. Veľmi ma e, osobne zaujíma doping a podvádzanie v e, športe, ale šport je predsa o rovnosti. Každý si má byť rovný Napríklad nový veľmi dôležitý krok je biologický pas zavedený pre športovcov. Pokiaľ ide o manipuláciu zápasov, nuž je to medzinárodný problém a tu treba spolupracovať nadnárodne, pretože tieto manipulácie škodia veľmi športu. Je dôležité, aby každý spolupracoval, aby všetci spolupracovali a aby agentúry kooperovali a treba práve športovcov vzdelávať. Treba ich upovedomiť na škodu, ktorú, ktorá sa tak pácha na ich športe, na nich. Dopady na celý šport. Je dôležité, aby sme veľmi spolupracovali. To je moja činnosť počas budúcich mesiacov. Ďalší rečník sa pýtal na dôležitú otázku duálneho vzdelávania a duálnych kariér. Stretnutie o týždeň v Írsku. Dúfam, že e, odborníci na ňom e, sa budú venovať týmto témam. E, Zdieľanie dobrých praktík by tu mohlo byť dobrou cestou. Takže budúci týždeň, ako som bol povedal, budeme e, hovoriť a dúfajme, že dostaneme i závery rady v tejto veci. Pán Kelly sa pýtal na udržateľné financovanie a prácu v teréne, takisto tiež o dopingu. A pokiaľ ide teda o financovanie športu, je dôležité, aby sme podporovali e, tú podporu v teréne, u ľudí. V športe často zabúdame e, na e, tých radových členov, myslíme len na elity. Takže je dôležité, aby sme e, chránili a podporovali práve masový šport bežných členov oddielov. Takisto je tu i týždeň športu v parlamentu Dôležitý je prístup, prístup a účasť ľudí, aby veci boli e, zábavné, aby nešlo len o súťaže, aby sa ľudia zabavili. To je dobré pre zdravie, pre, pre to, aby ľudia boli v lepšej forme. Máme e, e plán, plány na 5 rokov, 5 ročnice, tak povediac, i dlhšie plány na e, 15 rokov s cieľom menej, menej e, prostriedkov vynakladať na zdravotníctvo, ale viac práve na kondíciu ľudí. Pán Skúria sa pýtal na, na súkromné financovanie. Už musím povedať, že pokiaľ ide o financovanie a pokiaľ ide o e, prostriedky na šport, je dôležité, aby E, akékoľvek prostriedky, ktoré sú disponibilné, aby sme ich použili. Priority e, sú tu na to, aby ľudia naďalej participovali na športe. Musíme sa dbať na to, aby e, ľudia naozaj na masovej úrovni v mladom veku boli podporovaní. Very much. Ďakujeme. A teraz nech sa páči. Pán Denien. Ďakujem pani Peck. Ďakujem mi kolegovi za jeho e, dobré roz, e, odpovede. Chcem e, vám odpovedať, pani Kamerbert, že určite si uvedomujete, že rada zvažuje reakciu na vašu správu z novembra 2012. Tieto, tieto diskusie prebiehajú. Chceme dosiahnuť e, určitý výsledok a preto vzhľadom že sú, na to, že sú rokovania v, uprostred, nemôžem ešte vás informovať, ale pokiaľ viem, že rozdiely v našich a vašich názoroch nie sú až také veľké. Ako povedala pani predsednička, určite nájdeme e, dohodu, ktorú akceptuje každý a že to bude v každého záujme. Určite sa veľmi teším nájsť, na to, že počas nášho predsedníctva nájdeme dohodu. Súhlasím s vám, je to veľmi dôležitý program. Takisto o tomto bola Lisabonská zmluva. Spájať Európu s jej občanmi, približovať ju občanom. E, za to ISKO bojuje. Sean Kelly ktorý je skúseným manažérom e, európskych volieb v tomto parlamente. Toto bolo presne to, čo bolo našou kampaňou. Približovanie Európy občanom. Lisabonská zmluva tak e, e, plánovala. Tento program je pre veľmi dôležitý. Dnes ste možno počúvali prejavu, prejav Davida Camerona, kládol takisto veľký dôraz na približovanie Európy občanov. Toto bola jedna z tém. Myslím si teda, že tento program je veľmi dôležitý a je dôležité uznesenie v tejto veci a vyriešenie. Pozkali ide otázky e, pána Fontánu a takisto e, lingvistických priorít a minoritných jazykov. Nuž Írsku Gaelic samozrejme je jazykom menšinovým, rastie však a e, e, e, zaberá aj oblasti mimo tých tradičných irských, oblastí. Takže je tu naozaj návrat v tejto oblasti a budú z tohto jazyka naozaj vyzerá zabezpečená a je dobré počuť pani tak, že Irish, irština je európskou, európskym jazykom že ľudia vo svete sa takisto uh, učia tu tento jazyk, ktorý sa im zdá uh, melodický a zaujímavý. Írsky jazyk ktorá prechádza veľmi pozitívnym obdobím. Máme 20-ročnú st- uh, uh, stratégiu, kde sme naškrtli rôzne uh, fázy rozvoja na 20 rokov, pokiaľ ide o náš jazyk je dôležité a súhlasím s vami, že jazyk nás odlišuje ako národnosť, ako ľudí a je dôležité, aby sme naprieč Európou zabezpečili, že jazyky prežívajú, menšinové jazyky prežívajú. Gelik patrí k indoeurópskym jazykom a tak je to určite starý, patrí to k starým európskym jazykom. Dôležité je zabezpečiť jeho kontinuitu a prežitie. A vo všeobecnosti je akceptované, že máme v Írsku vysoký štandard vzdelania. Niekedy sme príliš sebakritickí, ale pri nedávnej návšteve v Číne som diskutoval e, s Číňanmi a e, príslušný, e, príslušný hodnostár naozaj vychvaloval náš vzdelávací systém, našu kultúru a dôraz na čítanie ktoré treba podporovať neustále jednotlivými národnými i regionálnymi, lokálnymi programami. Takže hodnota čítania sa zdôrazňuje a veľmi silne podporuje na našich školách rôznymi programami vo vzdelávaní a i mimo neho. Sean Kelly, vaša otázka spomínaný program je veľmi dôležitý miliardy je len malým e, percentom celkového financovania. Je to však veľmi dôležité. Ak Európa má získať svoju konkurencieschopnosť, musí byť kreatívna a musí podporovať kreativitu e, i takýmito programami. Uvedomujem si, že veľké množstvo organizácií nielen v Írsku, i v Európe, ide o totiž európsku otázku, čakajú na naše rozhodnutia tu, pokiaľ ide o financovanie budúcnosti, pretože tu veľmi sa spoliehajú na toto financovanie. Nielen podporuje kreativitu, ale poskytuje tiež e, dôležité pracovné miesta v audiovizuálnej oblasti, e, v celom spektre, v obchodu, obchode. Je tu množstvo koprodukcií medzi jednotlivými e, krajinami Európy. Bez tohto financovania by to nešlo. Takisto ľudia plánujú dopredu a teraz sa pozerajú na projekty, ktoré budú robiť v roku 2014. Ak financovanie nebude zabezpečené a ak tento program nemá byť prijatý čoskoro, tak to odročí naše plány, budú musieť e, e, odročiť i, e, za, i nábor ľudí. Ja samozrejme nemôžem vám pristúbiť výšku rozpočtu, ale určite dúfajme, zostane 1,8 miliardy Všetci, ktorí sa zaujímajú o kultúru, e, by chceli viac. Musíme však uznať, že je to nárast existujúceho rozpočtu. A je tu tiež celá otázka e, starých finančných e, obmedzení a úsporných opatrení. Takže si myslím, že je to veľmi rozumný rozpočet. Ďalšia otázka. Nuž, veľmi ma E, povzbudzuje spolupráca medzi radou a parlamentom e, s komisiou. Myslím si, že dokážeme dosiahnuť dobrú dohodu. S vami súhlasím, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec. Je dôležité, aby sme zabezpečili, že e, rozpočet, ktorý je tam, zostane do takej veľkosti, ako je len možné. Chcem vám osobne poďakovať za vašu podporu k tomuto programu. Ako som bol povedať, roz, ro, povedal, rozdiely medzi nami veľké nie sú. A v, keď sa dohodne e, všetko k viacročným programom, určite bude tu aj finálna dohoda. Chcem tiež spomenúť, pokiaľ ide o finančný nástroj, e, teda tá finančná záruka, je to nový prístup. Určite e, môžeme sa dostať na miliardu, ale Určite by sme mohli podporiť banky, aby e, požičiavali kreatívnemu priemyslu. Vieme, že z bank dostať peniaze nie je ľahké, ale určite je to dôležité, ťažké pre kreatívny priemysel. Bolo by to naozaj stimul pre e, bank, banky, aby požičiavali v tomto sektore kreatívnym. Myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité. Otázka pána Skúria. E, ďakujem vám za otázku. V minulosti sme sa stretli a o tomto programe sme diskutovali. Určite s vami súhlasím, že podobne ako vy, aj i naše predsedníctvo uznáva význam kultúry. Takisto e, radi by sme vyzdvihli ekonomickú hodnotu kultúry. Nesmieme však e, zabúdať na to, že umenie a kultúra hýbu, hýbu krajinami, komunitami, e, hýbu našimi e, dušami i tou podstatou e, nás všetkých. A my v Európe sa môžeme tešiť tejto veľkej diverzite. Sme naozaj zmesou toľkých kultúr a teda tá skutočnosť, že sa učíme navzájom a dokážeme tie, tie kultúry držať pokope. To je veľká výzva, ale aj veľmi dobrý signál. E, práve naša rozmanitosť a naše rozdiely sú našou silou a v hodnoty kultúry, e, ako ste povedali, e, naozaj uznávam. Záverom snad by som chcel poďakovať všetkým prítomným poslancom za veľmi pozitívne reakcie. Chcem poďakovať vám, pani Pak, za vaše komentáre a za prítomnosť. Z vašich reakcií od vás všetkých, e, nuž e, som presvedčený, že dosiahneme pozitívny výsledok, výsledok produktívny, v veľkom, ktorý bude vo veľkom záujme našej širokej verejnosti. Ďakujeme, pán minister. Chcem zdôrazniť na záver tejto diskusie, že program Citizen je veľmi dôležitý Rozumeli sme preto nikto, že tento parlament nemohol spustiť pre takéto dôležité programy normálny postup. Ak sme urobili to, čo sme urobili, boli sme naozaj e, pozitívni. Chceli sme, aby tento program čo najskôr začal. A pán Takula tu je, takisto tieňový, takže vás môžem uistiť, že nie sme tu na to, aby sme boli len e, zákonodarcami. mali by sme sa tiež E, zaoberať demokratickými právomocami tohoto parlamentu a e, je to určitá e, forma spolurozhodovania. Ak ste naozaj ochotní prijať naše pozmenujúce návrhy, tak si myslím, že dospejeme k záveru, ktorý každému, hlavne klientom, bude na prospech. Nič slúbiť nemôžem, je to na vás, aby to bolo akceptovateľné. A ešte k športu Pozorne som počúvala a máme tu, a pýtala som sa e, v roku 96 tú istú otázku v mojej správe. Máme tu v Lisabone šport a, a je dôležité vidieť, čo všetci od nás očakávajú, čo by sme mohli urobiť. Ale my sme veľmi obmedzení a veľmi by nás potešilo, keby ste mohli všetkým týmto medzinárodným otázkam, témam, ako bolo manipulovanie tých športových zápasov, aby ste mohli navrhnúť niečo e, čo, medzinárodné na riešenie týchto problémov. Nie je to problém len európsky iniciovať, však toto musí uh, rada. Pôvodne nepatrila táto oblasť sport, šport k tomuto parlamentu. Nás teší, že teraz s tou témou sa zaoberáme ale vy ako predsedníctvo a rada sa musíte zasadiť a ukázať, že k tejto téme chcete čo si urobiť. K tomu tzv. duálnemu systému, ktorý nie je ten istý ako nemecké duálne vzdelávanie. Je to systém spájajúci duálne ehm, e, šport s ďalšími možnosťami, s prácou, so vzdelávaním, takisto riešenie života po športovej kariére. Určite e, tu urobíte mnohé. E, ubezpečili ste nás o vašom odhodlaní. S nami takisto môžete rátať a môžete určite e, vám my poznáte naše nápady, určite vám pomôžeme postúpiť Ďakujeme. Môžeme sa pustiť do ďalšej časti, do ďalšieho kola prezentácií. Máme tu pani Frances Fitzgerald, ministerku pre záležitosti detí a mládeže a pána Rari Kvína. Máme tu namiesto pána Rariho Kvína, jeho kolegu a je z Ministerstva vzdelávania a zručností. Menšinových jazykov. Tí, ktorí ste hovorili o menšinových jazykov, Irčina, Irčina nie je menšinovým jazykom. Nie je to jazyk v ohrození. To som chcela povedať pretože sa o ňoho staráte, ako Luxemburčania sa starajú o Luxemburčinu. Teda jazyky v ohrození, to sú jazyky ako napríklad korzičtina, bretončina, alsaština a tak ďalej. Dobre, takže kto chce začať? Tak nech sa páči. Pán Kanon, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Na začiatok mi dovolte povedať, že vítam príležitosť môcť tu načrtnúť priority írskeho predsedníctva v oblasti vzdelávania. Pred týmto výborom im veľkou cťou, že som dnes medzi vami. E, pán Quinn, pán minister, tu dnes, ktorého tu dnes zastupujem, mal možnosť sa s mnohými z vás už stretnúť a boli to pre nás významné stretnutia a Dovolte mi povedať, že sa tešíme na ďalšie diskusie s vami počas nášho predsedníctva. Na to, aby akékoľvek predsedníctvo EÚ uspelo, ehm, musí existovať e, vzťah win-win s Európskym parlamentom a to musí byť kľúčovým cieľom každého predsedníctva. A my sme pripravení smerom k tomu pracovať. Um, Vieme, že sú teraz ťažké časy. Moji rodičia si že potreli ku generácii a chceli, aby ich deti sa mali lepšie ako oni. A my sa máme dobre, ale bohužiaľ v dôsledku ekonomickej krízy chudoba rastie a nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi najmä dosiahla katastrofickú úroveň. Naším kľúčovým cieľom v každej formácii rady bude e, riešenie podpory udržateľných zamestnaneckých miest a rastu v Európe. Vzdelávanie a školenie zohrávajú kľúčovú úlohu a sú veľmi dôležité pri riešení súčasnej krízy s nezamestnanosťou. Kvalita je veľmi dôležitá vo vzdelávaní a naše priority odrážajú túto tému. Intenzívne sme sa pripravovali a existuje už aj kalendár podujatí. V zásade chceme dosiahnuť dohodu s parlamentom k novému programu vzdelávania, školeniu, mládež a športu a chceme sa zamerať na e, reakciu komisie na ročný prieskum rastu 2013 a oznámenie e, k, k vzdelávaniu. Rovnako sa chceme koncentrovať na sociálnu dimenziu vyššieho vzdelávania, vzdelávanie učiteľov a kvalifikácie. Kľúčovým cieľom írskeho predsedníctva bude dosiahnuť novú dohodu s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o návrh nového integrovaného programu v oblasti školenia, vzdelávania mládeže a športu. Minulý máj sa ministri školstva dohodli na čiastočnom všeobecnom prístupe k návrhu komisie. Zatiaľ, čo sa celková architektúra návrhu nariadenia zachová, ministri navrhli väčšiu, zabezpečiť väčšiu vizibilitu pre mládež tým, že by sa prisúdila na túto tému osobitná rozpočtová kapitola a aby sa zabezpečil flexibilnejší prístup k realizácii najmä na úrovni národných agentúr. V nadväznosti na hlasovanie 27. novembra na tomto výbore vieme, aké sú názory tohto parlamentu na tento návrh. My budeme žiadať čoskoro od Koreperu mandát, aby sme sa mohli zúčastniť v vyjednávaní so spravodajkňou pani Pak a so zástupcami komisie a budeme sa snažiť o zabezpečenie dohody medzi našimi inštitúciami k tomuto dôležitému návrhu. Samozrejme, naše názory sa rôznia, pokiaľ ide o niektoré aspekty návrhu, ale existuje tu aj um, istá spoločná reč, pokiaľ ide o názory parlamentu a rady. Vzhľadom na úzku spoluprácu ktorej, ktorá teda už prebehla počas predchádzajúcich predsedníctiev, som presvedčený, že keď bude dohodnutý záverečný rozpočet, všetci sa môžeme rýchlo dopracovať k dohode. A pokiaľ tomu tak bude, tak prípravy môžu začať a budeme sa snažiť, aby program vstúpil do platnosti 1. januára 2014. Nože to bude znamenať významný krok vpred a vzhľadom na popularitu a úspech súčasného programu, teda celoživotné vzdelávanie a mládež v akcii, kde sa kladie dôraz na medzinárodnú spoluprácu a dôležitosť krokov únie a preto tieto veci nemožno podceňovať v súčasnom, súčasnej politickej ekonomickej, súčasnej ekonomickej klíme. Súčasná nezamestnanosť mládeže je skoro 23 Zároveň ale je asi 2 milióny prázdnych, voľných pracovných miest, ktoré nemôžu byť, ktoré, na ktoré nemôžno nikoho prijať. 15-ročných 15-ročných mladých ľudí nemá dostatočné dostatočné zručnosti a preto treba naozaj radikálne zanalýzovať, ako vzdelávanie a školiace systémy môžu naplniť naše ciele a ehm, tie, ktoré si vytýčil pracovný trh. Takže viete, že Európska komisia zverejnila nové oznámenie Rethinking Education v novembri minulého roku a e, oznámenie navrhuje škálu prioritných politík pre vzdelávacie a školiace systémy pre nadchádzajúce roky. Írske predsedníctvo zareaguje ako prvé na túto dôležitú iniciatívu. V rámci prvého kroku sme pripravili závery, ktorým sa venuje výbor pre vzdelávanie a ktoré majú byť prijaté na Rade pre vzdelávanie vo februári. V záveroch sa hovorí o predbežnej reakcii nielen na novú iniciatívu, ale aj o reakcii na odkazy, ktoré sú súčasťou ročného prieskumu rastu 2013. Ehm, výzva, ktorej čelíme, ne, nemôže byť vyriešená len jednou politickou oblasťou. Treba to koordinovať, treba pracovať, e, treba hľadať to správne riešenie. Vzdelávanie je dôležitým nástrojom a Európa, Európa bude rásť len ak bude mať vysoko vzdelaných a vysokozručných ľudí, ktorí budú môcť prispieť k inováciám No a pokiaľ ide o minuloročný prieskum rastu a odporúčaní pre krajinu, ktoré boli prijaté v júli, ukazuje, že otázky, ktoré sa týkajú vzdelávania, zohrávajú dôležitú úlohu v rámci stratégie EÚ do roku 2020. Nový prieskum explicitne hovorí o vzdelávaní a vzdelávacích systémoch ako kľúčovom motore rastu a konkurencieschopnosti. Počerkuje sa tam kľúčová úloha investícií do ľudského kapitálu pri riešení nezamestnanosti. Zdôrazňuje sa tam dôležitosť zručnosti, vzdelávania, celoživotného vzdelávania na to, aby sa zlepšila zamestnateľnosť a najmä, aby sa bojovalo proti nezamestnanosti mladých. Špecifické priority sú v balíčku Rethinking Education, ako som naznačil predtým. Myslím si, že nadišiel aj čas na to, aby sme si premysleli, ako si môžeme zorganizovať spoluprácu na európskej úrovni, ako najlepšie využiť prácu, eh, ktorá už bola urobená cestou otvorenej metódy koordinácie. Takže aby sme z toho všetci mali hmatateľné výsledky. No a pokiaľ ide o závery Rethinking Education, my sme predložili návrhy a cieľom je úzšie prepojiť strategické výzvy, ktoré boli identifikované počas európskeho semestra a aktivity, ktoré boli vykonané v rámci otvorenej metódy koordinácie. Zároveň sa budeme snažiť na vylepšiť pracovné metódy a spolupracovať s ďalšími výbormi na rade. Samozrejme, budeme sa e, koncentrovať aj na e, sociálnu. Budeme sa, budeme sa koncentrovať na sociálnu dimenziu, najmä vyššieho vzdelávania a vzhľadom na vzrastajúcu, vzrastajúci dopyt počas uplynulých rokov bohužiaľ niektorým rozdielom nebola venovaná dostatočná pozornosť. Dostupné údaje poukazujú na, na to, že napríklad tí študenti, ktorých rodičia sú e, majú vyššiu roveň vzdelávania, majú viacero príležitostí, aby aj oni ukončili úspešne svoje vzdelávanie. Je, je dôležité e, pracovať e, aj na tom, aby náš cieľ, teda 40 30 až 34 ročných ukončili terciárne alebo primerané vzdelanie do roku 2020. My navrhneme samozrejme závery k tomuto, k problematike sociálnej dimenzie vyššieho vzdelávania. Chceme zabezpečiť prístup k vyššiemu vzdelávaniu pre netradičných žiakov a študentov, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a toto bude tvo, toto, bude tvoriť, toto, to, toto bude jedným z našich základných a hlavných cieľov. Zorganizujeme konferenciu sú pre nás dôležité aj umiestnenia univerzít na medzinárodnej škále. 4 tisíc z 15 tisíc svetových univerzít sú v Európe a naozaj treba pracovať na systéme, na, lepšom, na, na, na lepšej rovnovážnosti e, takýchto systémov určovania poradia univerzít. Vzdelávanie učiteľov. Chceme sa e, koncentrovať na úlohu učiteľov, na vzdelávateľov, učiteľov. Učitelia sú dôležití pri určovaní kvality školy a úspechu vzdelávania. Každý školiaci systém sa musí ubezpečiť, že učitelia sú vyberaní správnym spôsobom a že sú vhodne pripravení na úlohy, ktoré majú vykonávať. Školenie učiteľov je nosným elementom pri zabezpečovaní vysokokvalitného vzdelávania. V tomto smere treba podporiť aj vzdelávacie inštitúcie, ktoré vzdelávajú učiteľov a naozaj treba odpovedať aj na výzvy a rozvíjať inovatívne reakcie. Toto je pre nás prioritou a navrhujeme závery, ktoré majú byť v maji prijaté ministrami a Išlo by tu o podporu učiteľskej profesie a budeme sa tu venovať otázkam ako napríklad, ako posilniť profesionálny profil učiteľov, akým spôsobom má prebiehať vzdelávanie, profesionálne vzdelávanie a akým a možno ako taký úvod do tejto práce zorganizujeme konferenciu vo februári v Dubline. Nuž a plánujeme sa zamerať aj na oblasť kvalifikácií. V marci bude konferencia, zorganizuje ju na, náš orgán, ktorý sa venuje kvalifikáciám a zabezpečovaniu kvality. A bude to súvisieť aj s agendou pre zručnosti a témou konferencie bude aj to, akým spôsobom sa sektor zamestnanosti venuje zabezpečovaniu kvality. Nuž a na záver, pani predsednička, chcem vám aj členom výboru poďakovať za spoluprácu. Chcem vás ubezpečiť, že chceme pracovať pragmaticky a konštruktívne, chceme spolupracovať s našimi partnermi, naozaj chceme vyriešiť tieto výzvy a využiť príležitosť, ktoré máme, ktorú máme a dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť eh, dlhodobý výsledok pre všetkých našich občanov. A naozaj budeme radi, ak prídete k nám, ak navštívite našu konferenciu a ak si vychutnáte našu írskú pohostinnosť. Nech sa páči pani Francis Fitzgerald, ministerka pre záležitosť detí a mládeže as ag le cuir leabhar libh aniu. Is mór an an árnóir dom féin, agus don rin lení agus gnóhi oiga. Madam Chair. I... Pani predsednička, chcem privítať túto príležitosť, že tu môžem dnes vystúpiť je to o tom, aby 95 miliónov mladých ľudí 27 členských štátov nebolo nezamestnaných, alebo aby sa nestalo stratenou generáciou. Toto sa nesmie stať a ani sa to nestane. Musím však povedať, že rezignácia je našim nepriateľom. Rezignácia a odkladanie riešení sú našimi nepriateľmi. To prvé je neakceptovateľné, to druhé je nemožné. Nie je akceptovateľné, aby sme rezignovali a zakrývali si oči pred dopadom ekonomickej krízy. Nemôžeme odkladať ďalší rozvoj, potenciál a nádeje generácie. Práca s mládežníkmi je kľúčová. Je to kľúčový cieľ nášho predsedníctva. Je to o tom, aby mladí ľudia mali vzdelávací program a program aktivít, aby mohol, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Viete, že tam spadá aj formálne či neformálne vzdelávanie a doplňa sa ním ehm, formálne akademické a odborné vzdelávanie, o ktorom hovoril môj kolega. Uznesenie rady k práce s mládežou z roku 2010 ktorú pripravilo belgické predsedníctvo. Tam sa hovorí o youth work, teda práci s mládežou a ide tam o celú škálu aktivít sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej a politickej povahy. Zúčastňujú sa na ňom mladí ľudia a samozrejme patria tam aj športové aktivity a služby pre mladých ľudí. Čo to znamená? Znamená to, že táto práca sa odohráva v extrakurikulálnej oblasti. Uh, Ide tam o neformálne vzdelávacie procesy a je to dobrovoľné. Youth Work by sa mala zakladať na potrebách mladých ľudí, mala by odrážať ich život, ašpirácie a požiadavky, ktorým čelia. Naozaj musí byť zakotvená v realite každej oblasti a zároveň treba, na, treba aby naplňala štandard, také štandardy, aby mladí ľudia mali dostávali pomoc počas svojej cesty k zamestnaniu. Nedávno eh, v roku 2009 bola eh, zverejnená európska stratégia a eh, zároveň a viete, že v roku 2012 bola pripravená správa k európskej mládeži a to je vlastne ilustrácia činností, ktoré prebehli, ale treba, po, treba povedať, že Treba sa na to ešte ďalej pozrieť, treba sa pozrieť na celú škálu, rozsah a dosah tejto práce. My sa momentálne venujeme týmto medzeriam a aby sme sa pozrieť na jednotlivé oblasti a myslím si, že získame tým prehľad, ako je to v každom členskom štáte a zistíme tak, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. A to je veľmi dôležité, pretože členské štáty e, sa venujú podpore mládežnických činností, ale je ťažké e, súhrne sa na to pozrieť a zanalizovať si to podrobne, pretože vieme, že e, veľakrát sú tieto aktivity financované na miestnej regionálnej úrovni. Mnohé, mnohé aktivity sa financujú e, sponzormi a samozrejme nezabúdajme aj na dobrovoľníkov. Ale je jasné, že tu existuje rozsiahlý záväzok na každej úrovni spoločnosti v členských štátoch, že chceme jednoducho investovať do toho, čo funguje pre mladých ľudí. Teda youth work funguje, ale môže fungovať lepšie. A my práve na tomto chceme pracovať. Chceme, sa, chceme to riešiť v rámci našich záveroch. Mm, nedávno teda Vieme, že youth work má väčší potenciál a že je mimoriadne relevantná pre tých mladých ľudí, ktorí sú marginalizovaní, ktorí sa nemôžu zapojiť do vzdelávania, ktorí nemajú prácu. A všetky tie správy, o ktorých som hovorila, ako aj stratégia Európa do roku 2020, uznávajú potenciál, ktorý, ktorý táto práca má. Vieme, že kríza, a nemusím o tom podrobne hovoriť, všetci si uvedomujeme dosah ktorý kríza mala na mladých v Európe. Problém, problém nezamestnanosti je významný. A nezamestnanosť stále rastie medzi, dva, medzi 20 24 ročnou mládežou, to bolo viac ako 50 A e, naozaj to znamená, že aspoň 7,5 milióna mladých ľudí medzi 15 až 24 rokmi e, sú, podliehajú riziku chudoby a sociálnej, sociálneho vylúčenia. A zistenia výskumov sú veľmi prísne. Naozaj vidíme, vidíme obrovské straty, ktoré to môže spôsobiť, pokiaľ ide o, o túto skupinu mladých ľudí pretože táto skupina nie je zapojená, respektíve, že táto skupina nemá príležitosť sa zúčastňovať. A naozaj toto možno zmerať, ale ešte sú tu veci, ktoré nemožno zmerať. A to je, to je ten náklad na to, že nie sú zapojení do spoločnosti. A viete, že to, že nie sú zapojení do spoločnosti, toto je veľmi škodlivé a je to aj nákladné. A samozrejme tieto všetky e, nemôžu, nemôžu sa zúčastňovať kreativity, inovácií a skutočne e, Írsko a jeho predsedníctvo chce posilniť potenciál služieb pre mládež a chceme podporiť eh, mladých ľudí a chceme, aby sa im naozaj dostalo toho miesta, ktoré majú mať. My sa naozaj tešíme na prácu v rámci predsedníckého tria s Litvou a Gréckom. Veľmi sme už diskutovali o tomto programe a naše E, naše priority sú, ako som povedala, chceme preskúmať potenciál mládežníckej práce a aktivít, aby sme mohli riešiť ciele Európy 2020. Najmä problémy s nezamestnanosťou a sociálnym vylúčením, aby sme mohli prehlbiť pochopenie toho, čo môže takáto mládežnícka práca urobiť pre zapojenie mladých ľudí, pre, pre, pre ich rozvoj a zároveň chceme skompletizovať prvú fázu nového cyklu dialogov. No a medzi mladými ľuďmi a medzi tvorcami politik. Ja samozrejme budem úzko spolupracovať s ministrom pre vzdelávanie a chceme zdôrazniť aj potrebu osobitnej kapitoly pre mládež. Chceme zmaximalizovať potenciál mládežníckej politiky. Uh, pri riešení cieľov stratégie Európa do roku 2020 musíme vybudovať, musíme vybudovať lepšie spojenectvo medzi kľúčovými doménami politiky ako mládež, vzdelávanie, zamestnanosť. Ako spomenula som už sociálnu dimenziu. E, ju, e, tento program sa venuje nielen sociálnym, ale aj kultúrnym otázkam. Činnosti a vzdelávanie sa sa dejú mimo teda um, um, mimo školy, často sa to deje mimo školy a um, ide tam vlastne o to, že e, tie, tieto aktivity prispievajú k tomu, čo sa v rámci formálneho procesu udiať nemôže. Pridáva sa tým hodnota a ja by som povedala, že tá, túto hodnotu nemožno zmerať. Mládežnícka politika, ktorá sa skoordinuje s ostatnými politikami, môže mať význačný dosah na mladých ľudí a ja si myslím, že je to mimoriadne relevantné pre tých mladých ľudí, ktorí sa s problémami zapájajú do oblasti života. Takže pre nás je to hlavný cieľ. V maji by sme mali prijať závery na rade k tejto téme a závery samozrejme budú vychádzať aj z konferencie pre mládež EÚ a zo stretnutia pre generálnych riaditeľov. My chceme, chceme aby tým začal štrukturovaný dialog s mladými a ja plne podporujem tento proces a keď tak počúvam hlasy mladých ľudí, tak naozaj pre EÚ je to veľmi dôležité pre, pre, pre mládežnícku politiku EÚ a mladí ľudia musia mať možnosť sa zúčastňovať na tvorbe politiky. Samozrejme budeme organizovať aj okrúhle stoly, Ehm, v júni sa bude konať podujatie v Dubline a ako pán minister Kanon už povedal a ja sa teším, pani predsednička, na zapojenie členov vášho výboru. Chcem ešte zdôrazniť, že možno, že nebudeme môcť zmeriať priame dôsledky um, toho, keď e, sú, nie sú mladí ľudia zapojení do spoločnosti, ale musíme byť schopní zmerať kvalitu mládežníckej práce. Pokiaľ nenájdeme spôsob, ako zmerať túto kvalitu, tak nebudeme môcť e, kontinuálne zabezpečovať a skvalitňovať túto nosnú oblasť. Znamená to, že organizácie musia pracovať podľa plánu, e, musí, musia byť pripravené aktivity, programy, znamená to aj naplnenie alebo to, že sa bude, budú rozvíjať záujmy, potreby mladých ľudí a bude to aj, bude to aj znamenať výskum, ktorý nám, výskum a prieskum, ktorý nám povie, že čo je relevantné a my vďaka takémuto prieskumu chápeme oveľa viac a oveľa lepšie, akým spôsobom môžeme podporovať mladých ľudí. Takže to znamená, že služby mladým majú byť relevantné a musia vychádzať z potrieb mladých ľudí a my sa chceme aj ubezpečiť, že skutočne ten prínos bude čo najväčší. Chceme, aby aj tí, ktorí sú tam zapojení, využiť to, čo sa naučili počas, svojho, počas svojej kariéry. Organizácia takéto práce v členských štátoch je rozmanitá, a táto rozmanitosť je veľmi dôležitá na to, aby sme mohli zareagovať na dimenziu alebo na rozsah skúseností mladých ľudí. My oceňujeme význam štandardov kvality a budeme na tom ďalej pracovať samozrejme počas nášho predsedníctva. Rovnako, rovnako e, si vytýčime aj priority na prípravu noriem zabezpečovania kvality pri práce s mladými. A ja viem, že tento výbor má obrovský záujem na príprave týchto noriem, tak ako sa udialo predtým v prípade um, celoživotného vzdelávania a uzatvorím to, pani predsednička, tým, že poviem, že jeden z, jedným z kľúčových sloganov je nothing about them without them, teda nič o nich bez nich, teda Určite sa teším, veľmi sa teším na príležitosti, ktoré nás čakajú. Dúfajme, že sa nám podarí pokročiť v práci a myslíme si, že neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov v Dubline a, a neformálny štrukturovaný dialog a expertné okrúhle stoly a závery rady určite budú prínosom a dúfajme, že tu zanecháme po sebe ehm, dedičstvo v podobe v podobe ďalšieho rozvíjania služieb mládeže a že naozaj pomôžeme situácii mladých v Európe. Ďakujem veľmi pekne pani predsednička za príležitosť môcť tu načrtnúť náš plán a veľmi sa teším na našu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Beke, chceli ste sa spýtať? Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Už Eh, sme videli, že práve tak, ako to povedal pán Kenen, je celé životné vzdelávanie je vlastne v centre eh, našich eh, úvah a ja chcem jednoducho z pohľadu tohto výboru počiarknúť, že sme mnohé pri, prispeli, mnohým prispeli k tomu, aby sme vytvorili excelentný produkt. Ide tu vlastne o budúcnosť tých nových generácií a ide uh, aj o to, aby sme bojovali e, s, tý, s nastavením nepriateľským voči Európe. To, čo očakávame od vás, je, že nás samozrejme podporíte, že e, budú k dispozícii rozpočtové prostriedky, ktoré sú na to potrebné. Nemôže e, sa tu teraz šetriť, pretože to by znamenalo, že to poškodí tým našim cieľom. Ja sa chcem poďakovať pani Fitzgerald za jej slova, ktorá ona pracuje s mládežou. Bolo to veľmi zaujímavé eh, vypočuť si jej priority. A dovolte mi, aby som využil príležitosť a povedal, že eh, v tomto veku, 14-15 rokov, by sme mali eh, využiť ten model najlepšej praxe, ktoré máme. Vy viete, že v jednotlivých krajinách existujú excelentné výsledky pri práci s mládežou a moja požiadavka smerom k vám je, aby ste využili tento benchmark aby ste si naštudovali, ako sa to realizuje v týchto krajinách, v týchto inštitúciách, aby ste tam aktívne vstúpili do tohto dialógu, aby, pretože primárne tu nejde o peniaze, tu ide o rýchlosť pretože duálne vzdelávacie systémy si vyžadujú tiež čas a kto bude rýchly pri štarte a realizácie, realizácii tých konceptov, ktorých už máme na, ktoré už máme na stole. No už toto nie je vždy ľahké, ale je to kvalifikovaná úloha a je to takisto požiadavka, moja požiadavka na vás, aby ste nám to podporili. Ďakujem, pán Lokegaard. And thank you, ministers, for your engagement and your um, your good and clear presentations. Uh, this is, uh, I will just make a follow-up. Dobre. Ja by som chcela len v krátkosti povedať niečo, čo povedal um, predrečník na tému finančných prostriedkov. Ja veľmi dobre viem, že nie sme v stave um, od vás dostať teraz nejaké konkrétne um, čísla, lebo sme uh, sme v stave rokovaní, ale ja by som napriek tomu rád od vás počul, či to zostane v tom stave, v akom to je momentálne, alebo či sa navýšia tie prostriedky. Komisia aj parlament chcú podporiť, žiaľ nemáme mikrofón, chcú podporiť e, značný nárast v rámci toho programu. Ja som v podstate chcela hovoriť o tom istom bode, lebo vy ste vždy hovorili o tom, aké dôležité sú investície do um, humaného kapitálu, aby sme sa dostali z krízy v Európskej únii a takisto čo sa týka detí alebo mládeže, aby sme im poskytli príslušné šance, aby sa bojovalo s nezamestnanosťou a chudobou, ale toto všetko má dočinenia e, s e, tými programmi, je množstvo ľudí, ktoré, ktorí chcú staré priority a mohlo by to viesť k tomu, že rozpočet, ktorý si želáme my, že tento by e, sa potom krátil, špeciálne pre našu oblasť kultúry a vzdelávania, výskumu a vývoja. Takže ja by som rád videl, ako to vidíte vy, ako predsedníctvo, predovšetkým e, pri e, hodnotení MFR. Ďakujem, pani predsednička. ďalšia rečnička, moja prvá otázka sa moja prvá otázka smeruje pánovi Kimovi. Ja som vás, som si vás vypočula a je mi e, jasné, že e, tie riešenia pre mladých ľudí sa musia robiť na mieru, tak aby si našli pracovné miesta. My vieme, že je to problém a e, musíme si uvedomiť, že za pár rokov to bude obsoletné. A my potrebujeme vzdelávanie, odborné vzdelávanie a musíme mm, viac pracovať na tých učebných vzdelávacích plánoch, tak aby boli prispôsobení k mládeži bez bezprostredne vzdelávať e, len profesionálov bez vťahu k praxi nám nič neprinesie. Takisto, čo sa týka univerzít, e, rankingový systém pre univerzity ako to chcete prispôsobiť na existujúce národné systémy? Je to tak, že európske univerzity obstáli veľmi zle v tom ratingovom systéme, v tom hodnotiacom systéme. Potom, neviem, či sa už hovorilo o športe, čo a nie, čo, o, o tých predčasných odchodoch zo školy. Čo mieni ste e, s týmto robiť? Aké riešenia navrhujete? spoločnosť sa reprodukuje. A to znamená, že mladí ľudia, ktorí študujú, majú veľmi často e, rodičov s akademickým vzdelaním. A čo teda odporúčate na to, aby ste túto otázku vyriešili a aby ste sa postarali tiež o to, že aj mladí ľudia z jednoduchých rodín alebo z jednoduchších pomerov budú môcť študovať? um, ako to vyzerá s finančnými nákladmi na štúdia, pretože keď sú, univerzity sú väčšinou vo veľkomestách a tam sú náklady na živobytie veľmi vysoké. Takže čo sa môže urobiť preto, aby viac mladých ľudí z jednoduchších rodín študovalo Teraz e, otázka rozpočtu je to tiež veľmi dôležitá téma. Vy ste o tom mnohé, k tomu mnohé hovorili, ale toto všetko sú len zbožné želania a e, my jednoducho si musíme povedať, že potrebujeme skutočne správne riešenia. Pani Fitzgerald, to, čo sme si od vás vypočuli, to bolo veľmi zaujímavé, ja vás môžem podporiť. A keď ste hovorila o riziku, že 95 miliónov mladistvých sú nezamestnaní alebo zostávajú nezamestnaní, nie sú integrovaní a to prechádza na, ďal, na ďalšie delegácie. Tak ako si uh, vy predstavujete vy, vytvárania, vyvíjanie nezávislosti pre mladých e, ľudí. Hovorí sa o tzv. E, garancii pre mladých ľudí, ale ako to má vyzerať? E, musia sa členské štáty zaviazať, aby táto garancia pre mladých ľudí nebola len na papieri, ale aby sa skutočne zrealizovala. Pretože inak to bude skutočne strátená generácia. A musíme jednoducho eh, nájsť riešenie. A potom ste hovorili o vzťahu medzi mladými ľuďmi a mm, alebo nejakej štúdii eh, k vzťahu mladých ľudí a, a eh, tých, ktorí robia rozhodnutia, k nosilom rozhodnutí, kedy budú nejaké výsledky. Potom, čo sa týka napríklad výboru pre zamestnanosť sa e, predstavila možnosť vytvárania takých dobrovoľníkov alebo dobrovoľných centier. Nebola by to zaplatená práca, samozrejme to už je hneď komplikované, ale mm, teda pracujete na tejto téme dobrovoľnej práce, sociálnej práce pre mladých ľudí. A, áno, <laughs> prepačte, asi chcete skutočne zmeniť svet. Ďakujem, pani predsednička, áno, je to tak. Najskôr mi dovolte privítať ehm, ministrov, pani Frances Fitzgerald je prvou ministerkou pre deti a mládež v dejinách nášho štátu a, ktorá e, zrealizovala úspešné referendum o práve detí. E, ja som sa chcela takisto opýtať na tú garanciu pre mládež. E, je to len pojem, ale čo máte v úmysle, aby sa táto iniciatíva zrealizovala? Pán minister, ja som mal Eh, tú časť eh, v Kerry County eh, s vami jazdiť na bicykli. My sme nehovorili, tam sa nehovorilo vôbec o dopingu, rozprávali sme sa len o športe, o ďalšom vývoji a mňa by zaujímalo tiež to, čo ste hovorili o vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov a docentov. Ja som sa zúčastnila na takéto konferencii. Na konferencii sa urobili isté rozhodnutia aké ďalšie, aké ďalšie podujatia sa budú konať, alebo je to ešte stále len v detských topánkach. Ďakujeme pani predsednička, ďakujem pánom ministrom a vám všetkým za váš angažma a za vašu rozhodnosť pôsobiť v rámci tej, tohto predsedníctva, ktorá je pre nás v tom prvom po roku 2013 mimoriadne dôležité. Mne sa veľmi páčilo, že si želáte dialog s mladými ľuďmi a ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Mladí ľudia musia mať pocit, že sami pôsobia pri výbere svojej budúcnosti. Teraz, čo ste povedali na tému rezignácie. Rezignácia nesmie patriť do nášho vokabulára. Vzdelávanie vzdel, ďalšie vzdelávanie, to je mimoriadne dôležité. My potrebujeme inteligentný rast a ja vítam e, to, že e, skutočnosť, že to chcete stále vylepšovať e, o programu ako Erasmus a podobné, o tom sa dlho, dlho, dlho siaho diskutovalo. Pri Erasme ide samozrejme o mobilitu a vzdelávanie, čo je veľmi dôležité. Takisto prístup k vzdelávaniu pre všetkých a samozrejme jednotlivé ciele, ktoré tak aby sme mali e, prístup k zamestnaniu. E, toto tu samozrejme takisto máme um, želanie prispôsobiť um, vysokoškolské vzdelávanie, akademické vzdelávanie praxi a samozrejme nechceme len vzdelávať a vytvárať vzdelávacie miesta pre mladých, ale uh, chceme ich potom aj zamestnať. Mne je jasné, že dnes nám nemôžete uvieť žiadne konkrétne odpovede alebo čísla, ale ja by som si želala, aby ste nezabudli, že ešte máme ďalšie reformy týkajúce sa politiky práve aj čo sa týka Európskeho sociálneho fondu. Napríklad tu máme koordinovaný prístup práve spolu s tými regionálnymi fondami, ktoré môžu skutočne mnohým prispieť na mieste. A tu mi dovolte poukázať na to rozhodnutie o garancii pre mládež, ktorú sme E, ktoré sme, e, na ktoré sme sa uzniesli e, nedávno na pléne. Takže myslím si, že nemá to zostať na papieri a v parlamente, ale má sa to aj zrealizovať. Dobre, ďalšia rečnička. Budem sa, a pokúsim sa byť stručná. Ďakujem veľmi pekne. Pani Fitzgerald, ja vám ďakujem za to, že ste poukázali aj neformálne neformálne e, vzdelávanie a neformálnu oblasť práce s mládežou. Takže toto je veľmi dobré, e, pretože my sa tomu venujeme v rámci práce v našom výbore. Toto je osobitná kapitola mládeže, pre nás to bolo mimoriadne dôležité. My sme hovorili, že práve táto neformálna e, oblasť vo vzdelávaní je veľmi dôležité a je dvo- dobré pre nás vedieť, že máme z vašej strany podporu. Takisto sme tu mali taký exkurs do stratégie 2020 a tak ako to je, my všetci vidíme, že boj s nezamestnanosťou že je jedna z najväčších víziev, ktorej sa musíme postaviť. My musíme čo najrychlejšie nájsť riešenie na túto situáciu. Pre mňa je dôležité, že keď sa aby sa to prepojilo s našimi vzdelávacími programami pre mládež, o ktorých diskutujeme vo výbore. Ja sám obávam, že niekedy eh, by sa mohli vzbudiť nesprávne očakávania, pretože to, čo my chceme zrealizovať a urobiť s týmito programami, s tým malom peňazí, ktoré máme k dispozícii, tak eh, to nie je len to, čo nám leží na srdci, to mi môžete veriť, ale my, ale uh, E, keď si myslíte, že týmito prostriedkami môžeme vyriešiť e, problémy s nezamestnanosťou mládeže a vzdiela- ďalším vzdelávaním mládeže, táto predstava bola fatálna. E, na to potrebujeme ďalšie nástroje. Pán Becker hovoril o duálnom vzdelávaní. My v Nemecku máme takéto obdobné nástroje, ale tá pomoc je potrebná, tu je potrebné vymieňať si skúsenosti, potrebujeme štruktúrálne fondy, potrebujeme pro- finančné prostriedky, ale musíme mať skutočne prostriedky na to, aby sme mohli financovať e, projekty, ktoré by investovali do vzdelávania, ďalšieho vzdelávania mládeže. My vo výbore máme zodpovednosť, nie vždy je to pozitívne, e, je to sam, samozrejme samostatná oblasť, je tu o mobilitu, je to o to, aby boli e, v centre pozornosti mladiství, nejde len o trhový kapitál a pozrieť sa na nich ako na kapitál na trhu, ale ide o to, aby sme ich dostali krok dopredu a aby sme aj e, zjednotili Európy, Európu. E, a dôležité je, aby sme nevzbudzovali flášne očakávania. Ďakujem, hovorí pani predsednička. E, kto chce zareagovať? Pani Fitzgerald? Alebo pán Hanon? Ďakujem, pani predsednička. Bolo tu niekoľko poznámok k Erasmu. Na to, o tomu sa bude určite venovať môj kolega, lebo on je za to zodpovedný. Je to v jeho kompetencii, ale mnohí poslanci eh, spomínali, že ja som hovorila o význame tohto fondu, o význame eh, ďalšieho vzdelávania, o význame šanci, ktoré to ponúka. Eh, ja skutočne nevidím žiadny rozpor medzi tým, čo som hovorila, a, a medzi finančnými tokmi. Toto platí aj pre význam neformálneho vzdelávania. A e, skutočnosť, že ide o samostatnosť mladých ľudí, nejde len o ich prechod do uh, sveta zamestnaných, ale chcem počiarknúť, že v rámci tých šancí e, pre, v neformálnom vzdelávaní tu existujú obrovské šance venovať sa aj ďalším témam, ktorých sú uh, pre mladých ľudí dôležité práve v súvislosti uh, so vzdelávaním a so zamestnaním s povolaním. Pretože všetko toto má isté dopady um, v iných oblastiach. Samozrejme, pokiaľ uh, musíme si byť vedomi toho, že uh, tie finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, nebudú postačovať na to, aby sme vyriešili všetky otázky a venovali sa všetkým aspektom. Potom sa tu tiež hovorilo o tom, že mladí ľudia nie sú len kapitálom na trhu. Určite jasné, len e, to tiež nie je nekompatibilné. Potom e, hneď tá prvá téma, ktorú e, uviedol pán Becker. Ďakujem vám veľmi pekne. Môžem vás ubezpečiť, že s ohľadom na náš prístup v, v, v rámci duálneho vzdelávania, je správne pripomenúť, že samozrejme áno, je dobrá prax, na, na ktorej sa dá stavať v jednotlivých členských štátoch. Táto dobrá prax e, tu treba využiť, e, aby sám ste hovorili, že existujú mnohé modely, tieto modely teraz musíme len zrealizovať. Je Ide len o to e, dať tieto modely dokopy, ale ide o to, aby sme sa pozreli, ako sú v jednotlivých členských štátoch zrealizované a, a prestransformovali to na iné. Samozrejme sú tu určité rozdiely a nie je len o to, aby sme predpisovali nejaký štandard e, z hora na dol, ale ide o to, aby sme si pozreli, čo sa e, udeje, pretože keď, pokiaľ skonštatujeme, že existuje dobrá prax, tak e, je potrebné túto potom prispôsobiť na príslušné podmienky. potom rozpočtové prostriedky, pani predsednička írske predsedníctvo a aj moja vláda chcú urobiť všetko preto, aby toto bolo v centre našej pozornosti, pretože Európa je pre nás veľmi dôležitá, mladežnické programy sú pre nás tiež veľmi dôležité a e, my vidíme Európu cez jej občanov a preto súhlasím e, E, s tým, že keď sme sa v Dubline stretli s komisármi, mali sme tu veľmi intenzívnu diskusiu o sociálnej a ekonomickej Európe a my všetci samozrejme vieme, že že sa momentálne koncentrujeme na ekonomické aspekty, ale sociálne aspekty sú zase rozhodujúce pre našich občanov. Takže toto musíme rešpektovať a zohľadňovať a ponúknuť šancu uh, aby sa e, nový rozvoj a pokrok premietol aj do každodenného života našich občanov. Potom e, jazyky, jazykové vzdelávanie, šance pre naše deti. My e, sme si jasne povedali, že len s jednotlivými prioritami sa nedostávame ďalej, ale dôležité sú aj priority, na ktoré sa výbor stále koncentruje a musím povedať, že Irské predsedníctvo absolútne súhlasí s tým a Ehm, naš, e, naša vláda sa už e, vyjadrila na, te, na túto tému pred parlamentom. My sme hovorili, že potrebujeme dobrú spoločnosť, aby mohli deti, naše deti poriadne rásť. Potrebujeme dobrú spoločnosť a dobré rámcové podmienky na to, aby sme mohli e, pokojne starnúť. Je dôležité, aby sme investovali investovali včas do vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a potom budeme mať príslušné výsledky. Pán Kelly teraz. E, veľmi pekne vám ďakujem za vaše poznámky a e, význam e, garancie pre mládež. Toto všetci uznávame. Pán kolega, pán minister John Burton v inom výbore už dnes hovoril o tejto téme. A v každom prípade sa pokúsime robiť pokrok práve s ohľadom na takéto odporúčania. Našim plánom je koncom februára túto tému veľmi konkrétne diskutovať. Pre nás e, to v každom prípade znamená, že pôjdeme tým smerom, ako to mnohí kolegovia, e, ako mnohí kolegovia, ako mnohí poslanci na to poukázali, pani Nikolina Šmit. Vy ste e, tu hovorili, a je, bola to obdobná otázka aj od neho kolegu, teda Eh, o dialógu eh, a tiež otázka, kedy budeme vedieť o výsledkoch tohto dialógu. Tento dialóg existuje už niekoľko mesiacov. A v minulom roku bol realizovaný v mnohých členských štátoch, mnohí z nich už boli konzultované a výsledkom týchto konzultácií Eh, budú súhrné údaje, ktoré sa predstavia na konferencii v marci, ale musím povedať, že v mnohých českých štátoch už boli naštartované rôzne a iniciované rôzne aktivity, ktoré, ktoré, v rámci ktorých sa mohli mladí ľudia vyjadriť, boli konzultované školy, školské zariadenia, vzdelávacie zariadenia. My samozrejme robíme veľké pokroky tiež. Uh, s ohľadom na partnerstvo pre mladých ľudí. To je reálna situácia na danom mieste. My musíme byť skutočne veľmi e, prístupní a pripravení reagovať aj na vitalitu mladých ľudí. Musíme si to takisto premyslieť a, a premyslieť špeciálne to, kam sa má uberať naša politika. Toľko z mojej strany. E, ďakujem, pani predsednička, hovorí pán minister Cannon. Najskôr mi dovolte jednu, dve centrálne témy, o ktorých sa tu hovorilo. Najdôležitejšia téma je rozpočet. Growth and central to the process of job creation. Ide nám o postup vytvárania pracovných miest a sem patrí tiež to e, ubezpečiť sa, že ľudia majú dosť kompetencií na to, aby mohli uh, plniť tieto funkcie. Írsko tu bude veľmi e, konštruktívne. Budeme sa snažiť ísť týmto smerom. Predseda Van Rompuy povedal, že sú tu e, znaky potenciálnej konvergencie, kde sa nám môže dosiahnuť dohoda, pokiaľ ide e, o túto oblasť vo februári. Treba naozaj podporiť nevyhnutnosť podpory týchto pilierov, o ktoré sa možno e, oprieť pri hľadaní práce mladým ľuďom. Hovorili sme e, o tom, že sa treba vzdialiť tradičným e, postupom. Tento názor sa mi páči. Svet sa veľmi rýchlo mení a niekedy mám až obavy ohľadom toho, že náš vzdelávací systém nepostupuje tak rýchlo ako, zvyšok, ako vo zvyšku sveta pred 25 rokmi neexistovali mnohé pracovné miesta, ktoré dnes e, existujú. Nemôžeme, e, sa, e, nemôžeme zostať na jednom mieste pri tempe pokroku inovácií. Hovorili ste aj o všetkých tých kompetenciách, ktoré treba podporovať, nielen univerzitné kompetencie, Hovorili ste e, o tom a je to naozaj v zmysle našeho predsedníctva. Chceme zväčšiť naše ciele týmto smerom. Ide o to, aby ľudia sa naučili e, prijať iniciatívu, pracovať v týme. Chceme edukačný vzdelávací systém, ktorý bude podporovať kreativitu. Prebieha u nás reforma, menovite pokiaľ ide o sekundárne vzdelávanie, ide o vzdialenie sa mod, e, e, modelom, kedy sa človek učí len na spameť. To, to bolo dominantné v našich krajinách po celé roky. Deti túžia naučiť sa o, o tom, čo sa deje vo svete. Pokiaľ ide o univerzitnú klasifikáciu, klasifikáciu univerzít, mnoho času som strávil v zahr- zahraničí. Ide o to po, Eh, podporiť deti v tom, aby štú, eh, alebo mladých v tom, aby študovali v, I, v snahe, aby študovali v Írsku. Kladiem si otázky, ktoré sa týkajú eh, opustenia tohto systému klasifikácie. Je tu vo všeobecnosti. Myslím si, že ak keď začneme tieto parametry zapájať do našeho posudzovania, a myslím si, že treba naozaj e, posudzovať a zoradevať naše univerzity. Určité e, univerzity šplhajú sa vyššie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o prerušenie toho cyklu skorého opušťania škôl, je to veľmi e, zložitá výzva. Musíme sa na to pozerať od, e, celého, od počiatku celého e, Eh, procesu od detstva, od určitej miery, miery gramotnosti eh, numerickej, či eh, pokiaľ ide o čítanie, skole zásahy, identifikácia detí, ktoré sú rizikovými skupinami pre prerušenie štúdia a zaviesť opatrenia, aby sa tak nestalo. Pán poslanec Kelly sa spýtal na celoživotné vzdelávanie a vzdelávanie učiteľov. Dôležitá je tu e, úloha profesionálnych vzdelávať e, školiteľov, e, učiteľov a dospelých, pretože ich zručnosti musia byť neustále aktualizované, aby sme realizovali na zmeny vo svete. Takže tí, čo trénujú učiteľov, tu zohrávajú kľúčovú úlohu. Vo februári bude v tejto súvislosti i konferencia ktorá podporí kooperáciu európskych politík v tejto oblasti. To by sme chceli prijať v meji. Tu uvidíte určitý pokrok, som presvedčený. Ak pani Kamvert, dúfam, že e, dobre vyslovím vaše meno. Vy ste hovorili o potrebe e, riešiť e, nezamestnanosť mladých. Pokiaľ ide o túto oblasť, už E, predovšetkým v oblasti priemyslu je dôležitá úloha e, štát, pretože priemysel spotrebováva tieto talenty, ale ten musí preto prispieť aj k, forma, e, k vzdelávaní a tvorbe týchto kompetencií tí pre zamestnaných v Európskej únii. Všetci prispievajú. Musia tiež avšak poskytovať možnosti zamestnanosti pre mladých, aby pokročili, ak naozaj chcú e, sa zapájať do celoživotného vzdelávania. Takže, pani poslankyňa, nevieme celkom presne ešte, nedôverujeme mladým e, všetkým ich schopnostiam. Pred niekoľkými rokmi sme videli naozaj v Írsku úžasný prí, e, e, príklad. 17-ročný e, chlapec v Korku, ktorý objavil, ukázal, že existuje medzera vo vzdelávaní. Nie, nie je dostatok ľudí, ktorí dokážu naprogramovať e, e počítače. Tí, ktorí sa vedia vysporiadať s týmito počítačmi, sú tí mladí. Tento e, mladý vytvoril e, e, vlastne klub, ktorý, teraz je takých z klubov 150 ľudí, ktorí sa v sobotu ráno stretávajú. Sú to slobodné stretnutia, nefinancované. Sú však motorom univerzitného informačného sveta s cieľom vzdelávať sa v takomto type zručnosti. V Silicon Valley takýto typ E, stretnutí sa, sa e, vyskytol a takisto o, o niekoľko týž, týždňov i v Bruseli bude i, i, manifestácia v tejto súvislosti. Myslím si, že podceňujeme týchto ľudí, to je moja, moje stanovisko. Ešte som sa nevyjadrila ako spravodajkyňa, ale chcem e, dodať dve, tri veci podľa mňa bolo pekné, že ste e, nikdy nespomenuli ten program, hovorili ste o celoživotnom vzdelaní. Len pani Fitzgerald e, sa dvakrát e, asi tiež neumyselne e, pre, e, to spomenula. Nespomenuli ste teda názov toho programu, e, ale určite sú tu veci dôležitejšie. Som názoru, ako povedali mnohí predrečníci, že téma pani Kame Ever to hlavne povedala, je to program, ktorý e, spod, pod, by mal podporovať formálne i neformálne vzdelávanie, ale musíme dbať na to, aby to, čo sme robili celý čas doteraz, čo je oveľa dôležitejšie než, než e, e, ostatné veci, dať dlhodobo nezamestnaní možnosť dostať nové zručnosti, nové vzdelanie, ale to by sa malo diať v tom programe, ktorý tu na to je, v sociálnom fonde. A poprosím vás, a v Koreperi, alebo kdekoľvek ste činní a kde o tom diskutujete, prosím, postarajte sa o to, aby v tom sociálnom fonde, kde sa, o ktorom sa hovorí, že tam je, aby sa to vo expressis verbis aj vyskytlo. Ak sa to tam neobjavuje, tak sa to ani nerobí. Takže neustále sa musíme obhajovať u jednotlivých e, profesí. Vždy hovoríme, že teraz to už nejde v programe Leonardo. Možné to je, bez toho, že by to bolo v programe e, vzdelávania, ale všetky ostatné oblasti, tam musíme e, využiť sociálny fond a veľmi tu rátam s vami. Bolo, e, ukázalo sa tiež v diskusiách medzi vami a kolegami, že treba byť opatrný, keď hovoríme o vzdelávaní. Veľmi som sa rozčulovala, keď komisia pri v začiatku diskusie o 2020 eh, hovorili, že potrebujeme 40 eh, vysokoškolských eh, diplomov. Pozrite sa, ale je to nezmysel. Pozrite sa, koľko vysokoškolákov je bez práce už roky v Španielsku. Treba mať dobré vzdelanie. Do toho my, Nemci, môžeme ponúknuť vysokoškolský diplom alebo niečo ekvivalentné. Nejde o to, odkiaľ to je, ale ide o to, aby to fungovalo. Pozrite sa na počet nezamestnaných mladých u nás. Prečo nie je možné zaviesť duálny systém, kde malé stredné podniky môžu byť zapojené spolu s e, učilišťami, kde mladí ľudia pracujú na profesii ktorej môžu aj zostať, alebo aj nie. Môžu ísť i ďalej, zasa na univerzitu, ak chcú. Ktoré vysokoškolskí vzdelaní ľudia vám opravia, opravia kúrenie alebo uh, e, inštalatérske práce. Musíme vidieť realitu. Inak tieto programy nedosiahnu mnohé. Musíme sa snažiť mladým ľuďom tam, kde sú potrební, dať možnosť, e, ale na to musia byť príslušne vzdelaní. Nemôžem e, stále snívať o tom, aby sme mali 40 e, vysokoškolský diplom, ale tí mladí ľudia, ktorým sa to nikdy nepodarí, ani sa im to nemusí podariť, tak myslím si, že robíme chybu to som si tak chcela od srdca povedať, pretože mi to na srdci aj leží. Keď sa pozriem e, do Portugalska či Španielska, naozaj som smutná, že v posledných rokoch tieto najlepšie skúsenosti sa vôbec nepreberajú z ostatných krajín. Problém je, že nie sú to ani malé stredné podniky. Jedno ovplyvňuje druhé. Bolo by pre nás naozaj dobré, keby ste počas vášho predsedníctva mohli toto posunúť vpred. Nie preto, že je to nemecké, ale preto, že je to prax, ktorá nás eh, dnes priviedla tam, kde sme. Otázka peňazí ešte potom. Včera by som bola veľmi rada bývala, keby ste boli v spolkovom sneme v Berlíne, kde pani Merklova mala veľmi pekný prejav, pán Holland mal krásny prejav. Obaja hovorili o vzdelávaní. Nepoviem, že celé hodiny, ale tretina e, prejavu bola o vzdelávaní. Aké je to len strašne dôležité. E, tlieskala som ako šialená. Ostatní sa pridali, ale nevedeli, prečo tlieska. Treba ich zobrať za slovo na budúcom zasadnutí môžete povedať, že pri e, oslavách nemecko-francúzských Holland a Merkel povedali, tam treba dať viac peňazí. Dávam to i na papieri. Musíme ale teraz týchto vysoko postavených politikov naozaj brať za slovo, inak to nepôjde. Sú to naozaj ale veľmi smiešné sumy. A keď ešte budú krátiť tie sumy, čo sú tak e, potom nejde vôbec o ne tie veľké sústa, ktoré nám nechcú dať. Naozaj poprosím vás, všetci vy i vaši pre, predchodcovia, postarajte sa o to, aby sa o to v tento február postarali, akýkoľvek bude ten nakoniec ten rozpočet. Myslím si, že je to realistické, to, čo, nie je to prehnané, aby sme to naozaj dostali. My to totiž nedostaneme, dostanú to tie mladé generácie. Dôverujem teda Írom. Dúfam, že zdravým mozgom, sedliackým rozumom dosiahneme to, čo potrebujeme už budúci mesiac formou spolurozhodovania. Ďakujem eh, obom ministrom za, ďalej za dobrú diskusiu. Uzatváram zasadnutie. Ďakujem vám. Yeah, you.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 Alle Iren haben jetzt wohl den Raum langsam verlassen. Tí, čo chcete zostať, môžete zostať. Sme pri bode 10 programu. Všeobecný rozpočet. Zodpovedný je pán Lokegard. Ďakujem, nebudem dlho hovoriť. Myslím si, že tu nie je problém tento rok. To nie je vec e, kontroverzná. Zdá sa, že minimálne naša časť rozpočtu nepriniesla nejaké závažné problémy. Dokonca e, možno hovoriť o e, zlepšeniach, o ktorých krátko pohovorím. Sice asi nemáte pred sebou ten materiál, Myslím si, že možno hovoriť o 5 bodoch. Je, 3, 3 z nich sú skôr technické. Len také poznámky k, podrob, k detailom. ktoré ešte neboli súčasťou správy. Hovoríme o zlepšeniach, v, pokiaľ ide o agentúru, re, regionálne záležitosti a vzdelávanie E, ďalej ide o včasné platby, aby sme včas realizovali aktivity. Teší nás, že tu si e, agentúra e, počína dobre, pokiaľ ide o včasné platby. Tu boli zlepšenia. Po tretie potom samozrejme máme obavy, pokiaľ ide o transakcie k celoživotnému vzdelávaniu and the non-respect of liability rules. But, uh, Ťažko rozlíšiť, kde sú záväzky, to sú však jediné obavy, ktoré sme vyslovili. Štvrtý bod, že vítame zlepšenie, pokiaľ ide kontrolný e, systém manažmentu a agentúr. A potom je tu piatý bod, ktorý podľa mňa je veľmi uspokojivý. Poznámka, že pilotné projekty pre cezhraničný žurnalizmus beží po prerušení, zrušení v roku 2010. Zdá sa, že komisia dospela k lepším nápadom a, a zase tu máme bežiaci projekt. Ako doplnok môžem povedať, že som si práve že si čítam práve novú správu skupiny, e, vysoko postavenej skupiny pre slobodu médií a pluralizmus. A na strane 29 je 30 odporúčaní. 14 práve odkazuje na práve tento bod, že treba novo financovať kvalitný cezhraničný žurnalizmus je tu teda veľmi nedávna podpora a to nám ešte zlepšuje situáciu, že sme e, bojovali za tieto projekty a že oni sú stále nažive. To je teda 5 bodov, ktoré by som navrhol, že treba vyzdvihnúť. To je všetko. Pán Kelly. Hovorím tu za pána Beleta, ktorý nemohol byť prí, e, prítomný je na výmene názorov k jeho stanovisku, pokiaľ ide o online e, hazardné hry. Takže poprosil ma prečítať následovné k návrhu správy pána Lokigarda. Toto je jeho text. Chceli by sme zdôrazniť, že plne podporujeme spravodajcu. Chceli by sme spravodajcovi pod, poďakovať za jeho podporu. Teší nás, že sa neobjavili výrazné chyby v roku 2011, pokiaľ ide o kompetencie vedaného výboru. Zdieľame pozitívne hodnotenie a zjednoteným administratívnym postupom k audiovizuálnym e, agentúram, výkonným agentúram. Staré postupy mali štruktúrálne problémy a boli neustále spojené so sťažnosťami. Opakujeme, že dostatočné informácie musia byť poskytované e, pokiaľ ide o dlhodobé celoživotné vzdelávanie, pokiaľ ide o kontroly. A posledný bod, radi by sme zdôraznili, že e, radi by sme e, vyzdvihli vyššiu mieru angažovania sa EÚ v oblasti športu, závisí to od rozpočtu, avšak očakávame väčšie ambície Európskej komisie. Parlament poskytuje množstvo možností komisie začať pilotné projekty a prípravné akcie rok 2013 bude pre komisiu rozhodný na to, aby ukázala, že je schopná e, poprvýkrát realizovať úprimný, e, skutočný program pre šport v roku 2013. Samozrejme sa e, tešíme na dosiahnutie tohoto cieľa v úzkej spolupráci s, s výborom a s komisiou. Koniec stanoviska. Ďakujem. Moje slova k pánu Lokegartovi Teší ma, že nie sú tu veľké chyby. V posledných rokoch sme si už všimli, že im e, miera e, čerpania bola vždy veľmi dobrá. Nejde totiž o to, že problém by bolo, že nevieme vyplácať skôr. Naopak je to vždy naopak. Oveľa väčšia potreba, než e, náš rozpočet by pustil. Avšak určite je veľmi dobré počuť, že implementácia čerpanie funguje a že nemožno nás obviniť z nejakého veľkého podvodu alebo systémových problémov. Rada by som ešte zdôraznila jeden bod, a to je e, cezhraničný žurnalizmus. Podporujeme to samozrejme a uznávanie, ktoré je rozhodujúce e, a rada by som toto len podporila. Ďakujem. Ich freue mich auch, dass in Punkt 1 auch nochmal erwähnt wird, dass also diese schreckliche som rada, že v odseku 1 sa uvádza, že všetky tieto aplikácie by sme mohli odstrániť, pokiaľ by sa začali používať paušálne čiastky a niekto, kto má dostať 5000 eur napríklad, e, tak musí vyplňať formuláre a jednoducho je zavalený administratívou. Takže ja si myslím, že sa môžeme na tom dohodnúť a chcem veľmi pekne poďakovať pánovi spravodajcovi. Komisia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa Martin Revosi, Som z, z komisie a teší nás podpora tohto výboru a naozaj sa nám páči ten prístup, ktorý bol zavedený na to, aby sa znížila miera chybovosti. Sme radi, že sa vám to podarilo počiarknúť. A ako ste povedali, e, implementácia programov e, ide dobre a my veľmi úzko, veľmi zblízka sledujeme, ako to prebieha. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Potom 29. januára je lehota, konečný termín na podávanie pozmeňovacích návrhov. Bod 11. Tu máme problém so zásadnutím koordinátorov. Štúdie mali byť pripravené pre nás, ale nevenovali sa týmto štúdiám a odložili túto tému na ďalšie zasadnutie. Ale Mm, nemôžeme nemôžeme len tak nechať ľudí, ktorí sú zodpovední za to štúdie a vyčkávať bez toho, aby mohli niečo urobiť. Takže zdá sa, že pán Taklen má ešte nejaký, nejaký námet ohľadne toho, čo by bolo možné študovať. Nič proti tomu nemám, ale to, čo nám bolo doteraz predložené, je v súlade s tým, čo je na programe na tento rok. Takže Myslím si, že so sekretariátom si to už vydiskutovali a viete, myslím, že sme sa na tom dohodli a mm, už ďalej sme sa tým nezaoberali, tak dovolte mi, dúfam, že mi dovolíte, aby som povedala tým, ktorí majú pracovať na štúdiách, aby sa pustili do práce. A keď, keď ukončia prácu na jednotlivých štúdiách, tak potom by sa mali pozrieť na nové návrhy od pána Tavaresa a od pána Takala. Teda rozumiete, ako to myslím? Tých štúdií je veľa. Môžete nám prosím povedať, ktoré štúdie e, sú v procese prípravy? Každý to má, ale možno by sme si to mohli vypočuť. Prosím vás pekne, môžete nám to povedať? Ďakujem pani predsedníčka. Nuž, e, Prvá štúdia vychádza z pracovného programu komisie, teda internalizácia e, vyššieho vzdelávania v Európe, e, efektivita vzdelávania vo vyššom, vyššom školstve, e, konektivita, potom rozmanitosť jazykov v EÚ, historická pamäť v kultúrnom vzdelávaní, duálne vzdelávanie komunikačná Európa, aktuálny stav a výhľadky do budúcna, školenie učiteľov a vzdelávanie učiteľov základných škôl v Európe. Ďakujem. Len drobná poznámka, ja neviem presne, či to, čo ste hovorili, či sa to týka jedného z, jedného z mojich návrhov. Pán Takula to navrhol včera. Dovolte mi doplniť, že pokiaľ sa to týka aj tejto záležitosti, neviem, či už je prineskoro predsednička. Môžete mi povedať? Áno. ide o to, že prebieha veľmi dôležitá diskusia v Škandinávii, ale aj v iných členských štátoch a ide o budúcnosť e, knižného trhu. A ja som sa pokúšal zistiť, či existujú štúdie, um, viem, že je to na programe nášho výboru a zdá sa, že neexistujú štúdie a ide o dôležitú tému. Hovoríme o budúcnosti vydavateľov kníh, um, hovoríme o celom odvetví knižnom, ktorému, ktoré, ktoré teda ohrozuje liberalizácia. A ja by som navrhol, ak by sme mohli vypracovať rýchlu štúdiu, akým spôsobom sa zhostili členské štáty tohto problému, pretože v každom členskom štáte to riešia inak. A my potrebujeme fakty. Fakty a dôsledky, ktoré to bude mať. Nemusí to byť nejaká rozsiahla, nejaký rozsiahly materiál. Krátka štúdia. Prepačte, Doris, možno, že tu došlo k nedorozumeniu, alebo ja som zmetená. Keď sme hovorili na zasadnutí koordinátorov kolegovia, e, koordinátori e, to, tomu porozumeli tak, že sa máme rozhodnúť o tom, ktoré, na ktorých štúdioch štúdiách máme začať pracovať. No ale zdá sa, že taký aktuálny stav nebol a teraz to vedie k tomu nedorozumeniu. Vy hovoríte, že sú štúdie, ktoré sa pripravujú a my sme mali dojem, že by sme mali prezentovať nové štúdie a um, um, je to teraz trošku zapeklité. Uh, Predsednička. Áno, napíšeme list koordinátorom a myslím si, že by sme mal, vy by ste mali urobiť to, čo, to, čo ste zistili spoločne s sekretariátom popri našej práci a keď, keď dokončíte svoju prácu, úlohu, tak začnete s tým, čo bolo navrhnuté dnes. Problém e, Pán Lokergar, toto nie je náš problém. Problémy s knihami a s cenami kníh, nuž, e, mm, toto by mal riešiť hospodársky a monitorovací výbor. Toto nie je v našej gestii. Nemá to s nami čo robiť, takže je to relevantné pre nás len nepriamo Myslím si, že, to je, myslím, že je to kultúrna záležitosť. Má to vplyv na rozličné oblasti politiky. Samozrejme, že to bude mať vplyv aj na diskusiu o kultúrnej rozmanitosti. E, to sú e, argumenty e, knihkupcov a vydavateľov. Naozaj tvrdia, že neviem, či to je pravda, ale tvrdia, že to povedie k tomu, že na trhu bude menej kníh a samozrejme to bude mať vplyv aj na to, za čo my bojujeme za kultúrnu rozmanitosť. A ja by som povedal, že je to na najvýš kultúrna záležitosť. Predsednička, áno, už som tu dlho a eh, ja viem, že bola vydaná správa k tejto téme, k nastavovaniu cien kníh. Správa bola akceptovaná a nič sa neudialo. A to, čo ste práve povedali, e, knihy sa vydávajú, čítajú sa, ale to je otázka štatistík. Viete, e, dá sa toho veľa urobiť so štatistikami. Problém, ktorý mal pán Tavares, tkvel v tom, že sa chcel venovať vyššiemu vzdelávaniu a Neviem. Počujete ma, prosím vás, pekne? Morten. Pán Tavareš nadniesol otázku vyššieho vzdelávania a zmien teda univerzity by naozaj mohli spoločne pracovať a mohli by vypracovať iniciatívnu správu, takže to bola jedna z požiadaviek a to, že by sme mohli k tomu vypracovať štúdiu. Takže predsednička. Takže áno, pripravujete štúdiu k vyššiemu vzdelávaniu. Áno, Áno, áno, jedna zo štúdií sa explicitne venuje internacionalizácii vyššieho vzdelávania. Je to totiž to jedna z hlavných víziev. Je to súčasť aj pracovného programu komisie na tento rok a mysleli sme si, že by bolo múdre e, ísť, uberať sa týmto smerom a e, pripraviť štúdiu k tejto konkrétnej téme a že by sme mohli samozrejme pracovať na tej vecnej podstate Pokiaľ ide o vyššie vzdelávanie, teda univerzity a celú situáciu, možno pán Tavareš by si bol s vami pohovoriť a potom by sme mohli trebárs e, rozšíriť. Áno, súhlasím, to by bolo dobré riešenie. Za pána Tavareša je tu niekto? Môžete mu to prosím tlmočiť? Dobre, prosím vás pekne. V poriadku, takže Takže odovzdáme tú tematiku tým, ktorí pracujú na štúdii. Nech sa páči, želáte si vystúpiť? Stručne vás poprosím. Áno, e, je tu ešte ďalší návrh na štúdiu a prepojenie vzdelávania a vyššieho vzdelávania na výskum a inovácie a to do istej miery sa tiež dotýka tej istej záležitosti. Predsednička, áno, máte pravdu. Všetko, čo robíme na téme univerzita vyššieho vzdelávania, e, je vlastne viac menej prepojené. Takže zistite, prosím, čo si želá pán Tavares a potom to, potom to zapracujte, respektíve môžeme to možno rozdeliť na dve. Dobre, takže problém je vyriešený, hovorí pani predsedníčka, zelení sú spokojní, liberálni sú spokojní, takže všetci sú spokojní, takže to je v poriadku. Bod rôzne, zdá sa, že nie. Ďalšie zasadnutie 20. februára a 21. februára. Ďakujem.